Dobré popoludne, dámy a páni. Dobré popoludne. Prosím vás, zaujmite miesta. Začneme o pár sekúnd. Your no success, you know, our discussion, your motion for the changes.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 Uh, let me start, ladies and gentlemen. Let me start. I open our meeting, absolutely unusual, historic moment. Je to úplne nekaždodenný historický moment, historická chvíľa v histórii Európskej únie. Totiž Poprvýkrát v histórii Európskej únie máme spoločné rokovanie širokého zastúpenia členských štátov, ministrov pre oblasť poľnohospodárstva, zároveň zástupcov Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Budeme eh, hovoriť o spoločnej poľnohospodárskej politike, ktorá je jedna z najstarších politík Európskej únie. Vítam v prvom rade pána ministra Savického, ktorý je úradujúcim predsedom Rady pre poľnohospodárstvo a komisára Čolosa, komisára pre poľnohospodárstvo. Ako aj vás všetkých ministrov pre poľnohospodárstvo z jednotlivých členských štátov. Nachádzame sa e, spolu spolu s pánom De Castrom, výboru Európskeho parlamentu pre poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Pán De Castro a e, Savický e, sú prítomní pri tomto nekaždodennom e, podujatí. Vítam vás teda všetkých na úvod. Dovolte mi, aby som vás poinformoval o jednom z najväčších výdobytkov histórie Európskej únie a to možnosť hovoriť eh, v materinskom jazyku. A ja teda prejdem do svojho materinského jazyka. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi ešte raz vás čo najsrdečnejšie privítať. Budeme hovoriť o e, návrhoch Európskej komisie o reforme spoločnej poľnohospodárskej politiky, jednej z najstarších politik Európskej únie. Dovolte mi upozorniť vás, že naši kolegovia z Európskeho parlamentu, e, z výboru pre poľnohospodárstvo, ako aj z iných výborov Európskeho parlamentu, e, pripravili návrh v mesiaci jún o možných zmenách spoločnej poľnohospodárskej politiky. E, je to nesmierne dôležitá e, politika, keďže 37 viacročného finančného rámca je venovaných tejto politike. A preto počas dnešnej diskusie a pri budúcich rozhodnutiach chceme zabezpečiť, aby európske poľnohospodárstvo bolo konkurencieschopné, aby Európa mala silné poľnohospodárstvo ako také, keďže sme presvedčený, že práve poľnohospodárstvo je jedným e, z prvkov, ktoré nám môže pomôcť vymaniť sa z krízy čo najrýchlejšie. V smysle Lisabonskej zmluvy e, má Európsky parlament isté výsady v oblasti e, v oblasti rozhodnutí, rozpočtových rozhodnutí v oblasti poľnohospodárstva a rybolovu chceme sa zhostiť eh, našich eh, právomocí, tak aby eh, sme mohli prijať spoločné rozhodnutia. Diskusie a rozhodovací proces musí byť transparentný a bude zverejňovaný Chceme byť v neustálom kontakte so širokou európskou verejnosťou, tak aby poznala naše rozhodnutia. Chceme príjmať rozhodnutia spoločne s Európanmi, pretože naše rozhodnutia sú veľmi dôležité pre milióny Európanov. Chceme, aby spoločná plnohospodárska politika bola čo najefektívnejšia. A preto by sme ju radi orientovali ešte viac na spoločenstvo Chceme ešte viacej členiť poľnohospodárstvo, rozčleniť e, malé a veľké poľnohospodárske podniky. Chceme sa venovať osobitne najrôznejším európskym regiónom, severským, južným, pretože e, používajú najrôznejšie modely poľnohospodárstva a majú rozdielny vývoj. A chceme zahrnúť aj otázky životného prostredia do spoločnej poľnohospodárskej politiky. Rovnako je životné, dôležité, e, životné prostredie dôležité, ako aj ako samotná poľnohospodárska politika. Chceme, aby vidiecký rozvoj bol rovnako atraktívny ako mestské prostredie. Preto venujeme rovnakú pozornosť vidieckému prostrediu. A z tohto dôvody diskusiu, ktorú započneme dnes e, týmto širokým fórom, je vlastne len pokračovaním alebo vyústením niekoľkomesačného procesu v Európskej únii. Ja som sa zúčastnil mnohých stretnutí spolu s niektorými členskými štátmi a v, a v doprovode komisára Čolosa. Pracovali sme spolu tak, aby sme kvalitne pripravili dnešnú debatu, dnešnú diskusiu, tak aby sme mohli e, nahliadnúť do detajlov o najrôznejších rozhodnutiach, tak aby e, sme našimi rozhodnutiami dali možnosť rozvíjať sa celej Európskej únie. Vy ako odborníci budete rozhodovať o tom, akým smerom sa bude uberať spoločná poľnohospodárska politika. A preto dovolte mi popriať vám príjemnú prácu, tak aby sa mohli zrodiť len tie najkvalitnejšie rozhodnutia. Chcem, aby diskusia bola bohatá, eh, bohatá na rozhodnutia v prospech európskych občanov. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, rád by som sa poďakoval pánovi predsedovi Buzekovi za to, že Máme tu čest zahájiť dnešné zasadnutie, na ktorom sa mimoriadne schádza výbor pre poľnohospodárstvo spolu s radou, so všetkými eh, ministrami poľnohospodárstva z európskych štátov. Vaša prítomnosť tu dnes, pán predseda, jasne poukazuje na to, akú dôležitosť parlamentu pri parlament prikladá tejto chvíli, keď musíme reagovať na to, aby sme vedeli zodpovedať na otázky našich poľnohospodárov. Takže vítam vás na tomto zasadnutí o e, SPP. Schádza sa tu poprvé, e, e, poprvýkrát rada spolu s e, výborom Európskeho parlamentu. Toto naše stretnutie svedčí jasne o tom, že e, reforma spoločnej poľnohospodárskej politiky je vynimočnou udalosťou a je zasadená do úplne iného kontextu ako v minulosti ak e, cyklus z 92. bol zasadený do logiky kontinuity, to vyplývalo z kontextu, ktorý Eh, už počas pol storočia pretrvával, klesali ceny poľnohospodárských surovín. Ale teraz máme meniacu sa situáciu. Európsky poľnohospodári a poľnohospodári z celého sveta sa nachádzajú v nevydanej situácii. Aj do rozvinutých tých oblastí sa vracia strašia k bezpečnosti potravín, nedostatku. Trhy sú ovplyvnené volatilitou a tá sa v budúcnosti stane systematickým javom. Náš systém potravinovej ponuky bude e, podriadený veľkým skúškam v budúcnosti. Ambície, ktoré máme e, my ako občania a tvorcovia politik tiež. Chceme, aby naše poľnohospodárstvo bolo schopné zabezpečiť kontinuitu dodávok a zároveň poskytovať verejné statky boj proti klimatickým zmenám, sociálna súdržnosť a tak ďalej. Predovšetkým však chceme, aby naša, naše poľnohospodárstvo bolo z ekonomického hľadiska udržateľné. To znamená, že dnes sme zodpovední predovšetkým za to, aby sme našim poľnohospodárom ponúkli nástroje, aby sme mohli reagovať na veľkú výzvu, ktorá vyplýva z tejto novej situácie. Viac vyrábať a menej znečisťovať. Nemôžeme si dovoliť strácať ďalší potenciál poľnohospodársky je našou povinnosťou vybudovať novú e, generáciu politík, vďaka ktorým budú naši poľnohospodári konkurencie schopnejší. Pomôžeme im aj brániť sa rizikám, ktoré vyplývajú z tohto nového scenára, ktorý hrozí, že e, tu nebude e, dostatok príležitostí. Návrhy z minulých týždňov boli ostro kritizované tak tu v parlamente, ako aj na rade samotnej. Komisia vo svojom oznámení z 18. proposte altrettanto ambiziose. E nei primi dibattiti 18. novembra 2010 predložila návrhy, eh, avšak zostali len na papieri. Tieto návrhy sú veľmi ambiciozne. Z rozprávy vyplynulo, že e, namiesto ambicióznych reforiem sa usilujeme o kontinuitu. Návrhy vyzerajú tak, že chcú zachovať e, produkciu a nie podporovať ju. Byrokratická záťaž pre pre poľnohospodárov podľa väčšiny politických skupín narastá. Opatrenia e, zo strany štátov na potlačenie krízy nie sú postačujúce a zažili sme ich celý rad v ostatných rokoch. V Európskom parlamente máme ambiciózny cieľ. Máme tu dve správy, e, správu pána Lajona a Tesa a chceme veriť e, v tieto prejavy v súlade s mandátom, ktorý sme dostali od plenárneho zasadnutia, ktoré veľkou väčšinou schválilo tieto správy, ale máme tiež mandát od európskych občanov vďaka spolurozhodovaniu. A preto sme spolu s vami z Rady zodpovední za výsledok tohto dôležitého legislatívneho kroku. Dnešná iniciatíva sa uberá týmto smerom. Chceme zahájiť spoločnú transparentnú úvahu, ktorá nebude len jednorázová. Rozprava nám pomôže spoločne hľadať cestu, ako prekonať limity tohto predloženého návrhu a nájsť koherentné odpovede, ktoré budú v súlade s novou situáciou. Požiadame komisiu, aby nás v tejto práci podporila a budeme dúfať, že sa nám podarí čo najskôr dosiahnuť dohodu v súlade s tým, čo si myslí e, väčšina výboru pre poľnohospodárstvo, môžem povedať, že parlament sa rozhodne nebude snažiť vyhnúť sa svoje zodpovednosti a určite uplatní svoje právomoci. Ak nebudeme súhlasiť s týmto textom a ak si budeme myslieť, že nie je na úrovni víziev, ktoré sú pred nami. Ďakujem a na záver sa chcem poďakovať e, pánovi Savinskému úradujúcemu predsedovi rady, jemu za eh, vďačíme za zahájenie vôbec tejto eh, diskusie a zároveň sa chcem poďakovať všetkým ministrom eh, poľnohospodárstva, ktorí sú tu zastúpení a pánovi komisárovi Čulšovi, ktorý ako vždy sa nevyhýba priamému stretnutiu s nami a je otvorený priamému dialogu. Na záver, pán predseda, by som rád pozdravil spravodajcov, ktorých delegoval tento parlament, pán Santos e, a pán Michel Santen a kolega Lavia. Teraz už dávam slovo Markusovi Savickému. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący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 tohto stretnutia. Váš predseda Európskeho parlamentu, pán Bozek, povedal, že ide o historické stretnutie. Ide o e, trojnásobnú pravdu. I pre mňa, e, pretože e, my, poľské predsedníctvo, uplatňujeme všetky pravidlá Lisabonskej zmluvy, čo sa týka spolorozhodnovania a zároveň začíname širokospektrálnu diskusiu o reforme spoločnej európskej politike, spoločnej poľnohospodárskej politike a po tretie, deje sa to e, počas e, polského predsedníca. Dovolte mi, aby som vás informoval, že myšlienka tejto otvorenej diskusie vznikla e, počas neformálnej rady v mesiaci september vo Vroclavi. A iniciatíva, vyšla od eh, pána predsedu De Castra a zároveň eh, komisára Čolosa. Spoločne so mnou sme navrhli túto otvorenú diskusiu. Navrhli sme ju umiestniť tu do Európskeho parlamentu a rozhodli sme sa organizovať takéto otvorené stretnutia o politike spoločnej e, o SPP a jej reforme. Keďže musíme čeliť požiadavkám a očakávaniam spotrebiteľov, farmárov a producentov. Ešte v mesiaci september sme sa rozhodli zorganizovať e, tieto diskusie tu na pôde Európskeho parlamentu. Dokopy ich bude tri na prvej diskusii e, budú prítomní ministri poľnohospodárstva spolu s poslancami. Ďalšie stretnutie bude 23. novembra, na ktoré pozveme zástupcov farmárov, zástupcov poľnohospodárov, teda tí, ktorí bojujú v prvej línii. Tretia diskusia prebehne 7. decembra a malo by to byť stretnutie na odbornej úrovni. Odborníci budú hodnotiť e, návrhy Európskeho, e, Európskej komisie a budú hodnotiť aj to, k čomu dospejeme. Budeme posudzova- posudzovať e, legislatívny balík predložený komisárom Čolosom, konkrétne pán Čolos to pre, predložil v októbri na Rade ministrov. Následne prebehlo prvé hodnotenie tohto legislatívneho balíka. Balík, ktorý nebol prijatý veľmi značením. Na túto tému budeme diskutovať my tu. Prenesieme diskusiu na vyššiu úroveň. Stretneme sa presne o týždeň opäť na Rade ministrov. S ministrami plnohospodárstva budeme hovoriť o priamých platbách. A následne na to v mesiaci de- december budeme hovoriť o ďalšom rozvoji. Teda toto je harmonogram, ktorý navrhlo poľské predsedníctvo. Je to veľmi trnistá cesta smerom ku kompromisným rozhodnutiam E, v súčasnosti vieme navrhnúť isté e, riešenia. Ďalšie e, aspekty napríklad súvisiace s klimatickými zmenami a životným prostredím nám situáciu ešte skomplikovali. Občania Európskej únie, ako aj poľnohospodári, majú veľmi vysoké očakávania. Ďalšie ciele boli zadefinované v Lisabonskej zmluve a je našou povinnosťou tieto zmeny zavádzať. Teda naše e, povinnosti e, neustále rastú. Teda návrh berieme ako východiskový bod a budeme sa snažiť e, spoločne nájsť podobu novej reformovanej spoločnej plnozárskej politiky. O to sa bude snažiť poľské predsedníctvo, aby spoločná plnohospodárska politika bola ľahšia, prehľadnejšia a lepšie adaptovaná na budúce výzvy. Tak, aby európske poľnohospodárstvo bolo konkurencieschopnejšie na celosvetovej úrovni. Vážený pán predseda, milí kolegovia, som vám veľmi vďačný, že ste zorganizovali toto stretnutie. Je to krásnym východiskovým bodom na tejto dlhej ceste smerom k novej spoločnej plnohospodárskej politike. Odozdám slovo pánovi komisárovi. Ďakujem pekne za slovo. Dovolte mi, aby som e, poďakoval Európskemu parlamentu, ako aj Rade za zorganizovanie tejto diskusie po odprezentovaní návrhov zo strany Európskej komisie. Dovolte mi osobitne poďakovať sa pánovi predsedovi Buzekovi za váhu, ktorú prikladá spoločnej polárskej politike. Je to možno jediná politika spoločenstva, ktorá má tak dôležitú váhu a do ktorej sa vkladá v zmysle spolurozhodnodovania Európsky parlament. Teda ide o skutočný dialog medzi radou a parlamentom, ktorý spoločne príjme rozhodnutie o návrhu komisie. A preto je to veľmi dôležitý moment. Poprvýkrát aplikujeme na politiku spoločenstva spoločenstva nový proces spolorozhodovania v zmysle Lisabonskej e, zmluvy. Je to poprvýkrát, čo na politiku celého spoločenstva aplikujeme tento proces spolurozhodovania a preto som veľmi rád, že diskusia je veľmi živá, čo je veľmi dobré. Začali sme s diskusiami. Diskusie začali už minulý rok, v súčasnosti diskusie prebiehajú, prišli sme s konkrétnymi návrhmi, avšak v súčasnosti sa musíme sa vyjadriť ku všetkým bodom. Toto je špecifikum politiky spoločenstva. Neznamená to, že môžeme E, nechať bokom to, čo je ťažké a diskutovať len na veci, kde vieme nájsť konsenzus. Nie, musíme sa skutočne vyjadriť ku všetkému a to veľmi súrodým, koherentným spôsobom. Veľmi, je veľmi dôležité počiarknúť, že budeme musieť prijímať politické rozhodnutia, ale o technickom nástroji. O technickom nástroji, ktorý bude implementovaný v teréne. Komisia navrhla e, balík návrhov. Je to skutočne obsiahly dokument. Je veľmi dôležité ísť ešte do väčších detajlov. Bude potrebné prijať politické stanoviska, ale v prvom rade treba správne rozumieť tomu, čo komisia navrhuje. A práve z tohto dôvodu prebehne táto séria stretnutí ktoré navrhli pán Castro a pán Savický v nasledujúcich týždňoch. Tieto diskusie budú veľmi dôležité, pretože budeme môcť sa oboznámiť veľmi detálne s návrhom komisie. Ja som si e, vypočul reakcie, stanoviska, čomu sa veľmi teším, pretože každý má možnosť e, vyjadriť sa. Avšak častokrát čítam na stránkach tlače E, diskusie, e, ktoré neodzrkadľujú skutočný stav. Častokrát sa v tlači píše o veciach, ktoré komisia myslí inak alebo nenavrhuje vôbec. Dúfam, že o takýchto aspektoch sa budeme môcť spoločne porozprávať. Dúfam, že budeme môcť ešte do väčších detajlov e, porozprávať sa tu spoločne o návrhu komisie. Návrh komisie je v absolútnom súlade so svojím oznámením z novembra minulého roka. Samozrejme, nemusíte súhlasiť s návrhmi ako celkom, avšak e, hovoríme tam o živočíšnej výrobe, o e, podporách pre poľnohospodárov, o podpore trvalo udržateľného e, poľnohospodárstva, hovoríme o e, správe a riadení trhov, hovoríme o podporách pre poľnohospodárov, hovoríme o priamých platbách. Všetky tieto návrhy sú súčasťou celku, súčasťou vízie, reformnej vízie SPP, e, ktorá odzrkadľuje potreby poľnohospodárov tak aby mohli pokračovať vo, svojich, vo svojej činnosti. Ale zároveň tieto návrhy odzrkadľujú aj očakávania Európov. Ide o verejnú politiku a ak táto verejná politika nie je schopná e, zjednotiť dve zaangažované strany, teda poľnohospodárov a, a konzumentov, teda širokú verejnosť, pretože konec koncov široká verejnosť e, E, kupuje spotrebúva poľnohospodárske pol, e, produkty. Teda ak táto verejná politika nie je schopná zjednotiť tieto dve strany, ešte viac sa bude prehrbo, prehlbovať bariéra medzi poľnohospodármi a zvyškom Európy. Táto Naša politika musí brániť prácu a činnosť poľnohospodárov, a to v prospech celej Európy. A náš e, balík ide práve týmto smerom. E, vráťme sa k otázkam e, vyrovnanosti produkcie a trvalo udržateľného poľnohospodárstva. Počul som, že nová spoločná plnosárska politika e, nie je trvalo održateľná, keďže sa významným spôsobom e, zvýši produkcia, čo pôjde, čo pôjde proti aspektom životného prostredia, že budeme robiť tzv. greenwashing, že nebudeme správne využívať e, e prírodné danosti a produkty. Ja si myslím, že ide o vyrovnaný návrh, ktorý na jednej strane podporuje poľnohospodárskú výrobu, ale zároveň nabáda poľnohospodárov, aby sa venovali tejto činnosti trvalo udržateľným spôsobom. Cieľom tejto politiky nie je len e, nakladať e, s krajinou, ale aj nakladať s poľnohospodárskymi produktami a to trvalo udržateľným spôsobom. Vynaložili sme nebývalé úsilie na to, aby sme využili výsledky vedeckého výskumu a inovácií, a to v prospech zvýšenia, zvýšenia efektivity poľnohospodárskej produkcie, pretože v budúcnosti iná cesta nie je. Ak budeme chcieť v budúcnosti zvyšovať produkciu poľnohospodárskej výroby, úplne nevyhnutne musíme zavádzať priamo v praxi, priamo v teréne výsledky vedeckého výskumu. A preto musíme vyčleniť osobitný rozpočet na výskum a vývoj poľnohospodárských výrobkov a produkcie. Na toto musí byť osobitný rozpočet tak, aby zvýšenie poľnohospodárskej výroby a, produkty, a, a, a produkcie bola skutočne trvalo udržateľná. Teda musíme to urobiť eh, inteligentným spôsobom a to sa nedá urobiť inak len na základe zavádzania vedeckého výskumu do praxe. Eh, musíme eh, zohľadňovať aj defavorizované oblasti pre účely poľnohospodárstva. Musíme ich osobitne podporovať, zároveň musíme lepšie zadefinovať e, podporu niektorým veľmi špecifickým poľnohospodárským činnostiam, ktorým hrozí zánik na území Európskej únie. Všetky tieto opatrenia sú v prospech e, zefektívnenia poľnohospodárskej produkcie. Ja si myslím, že e, návrh prichádza s celým radom nástrojom, ktoré zároveň posilnia potravinovú bezpečnosť. Chcem sa však pristaviť aj ku ekologickej konkurencieschopnosti, teda chcem sa pristaviť pri prvom piliere. Do budúcnosti musíme zintenzívniť poľnohospodárstvo, ale nesmieme škodiť životnému prostrediu. Nesmieme poľnohospodárstvo dávať do protikladu e, s využívaním prírodných zdrojov. Na území Európskej únie existujú regióny, ktoré už e, prijímajú verejné politiky ktoré sú v súlade so zájmami ochrany životného prostredia. Je možné zvyšovať efektivitu poľnohospodárstva, je možné zvyšovať produktivitu, avšak nie je možné dosiahnuť tento efekt len zvýšením, e, e zvýšením výmery poľnohospodárskej pôdy. Zefektívňovať výrobu, a zvyšovať produkciu musíme e, robiť premyslenejším, inteligentnejším spôsobom tak, aby výsledky boli dobré a aby sa nezvýšila zároveň administratívna záťaž. Práve administratívna e, záťaž je častokrát kritizovaná. Avšak práve Európsky parlament vyzval komisiu, aby lepšie monitorovala a kontrolovala vynakladanie rozpočtu. A ak chceme monitorovať a kontrolovať rozpočet, musíme mať zadefinované ciele a ukazovatele. Európsky parlament, teda inštitúcia, ktorá skladá účty priamo svojim voličom, teda občanom Európskej, Európskej únie. Je samozrejme, že Práve Európsky parlament eh, žiada vysvetlenie od komisie, ako nakladá s rozpočtom. Je to úplne normálne. A my robíme práve toto. Vždy navrhujeme opatrenia, ale všetky opatrenia eh, nie sú v sebe konkrétne merateľné ciele, tak aby sa dal dalo monitorovať nakladanie s rozpočtom. Čo sa týka zjednodušenia administratívnej záťaže SPP, keď sa pozrieme na program rozvoja vidieka, e, prichádzame s novým návrhom riadenia vidieckého prostredia, tak aby e, mali členské štáty zvýšenú flexibilitu, tak aby e, rozpočtové prostriedky mohli čo najefektívnejšie využiť. To, čo navrhujeme, je úplne nový, zjednodušený nástroj, ktorý bude lepšie prispôsobený pre potreby členských štátov. A to robíme práve s cieľom zjednodušiť celú E, spoločnú poľnohospodárskú politiku, najmä znížiť jej administratívnu záťaž, záťaž najmä e, znížiť e, administratívnu záťaž vo veciach krížového plnenia. Členské štáty a niektoré regióny budú môcť v budúcnosti znížiť počet kontrol, ktoré budú prebiehať na ich územiach, ak pristúpia k našim opatreniam a novým nástrojom. Máme napríklad eh, podporné grantové schémy pre malých poľnospodárov. Eh, tam eh, v zmysle nariadenia kontrolujeme 33 poberateľov podpory, avšak pokrýva to len 3 obrábanej pôdy. Práve tento nový návrh e, zníži administratívnu záťaž súvisiacu s výkonom kontroly. Máme ďalší návrh, prichádzame s ďalším opatrením navrhujeme len také opatrenia, ktoré sa zároveň ľahko kontrolujú. Vždy posudzujeme ciele, ktoré sme si stanovili každý jeden nástroj je namierený na to, aby sa znížila administratívna záťaž tak, aby sme mohli využívať čo najviac finančných prostriedkov za čo najnižšej administratívnej záťaže. Dovolte mi posledný postreh. Na základe spoločných diskusí E, sme sa dohodli, že poľnohospodársky trh bude ako keby taká veľká pomyselná bezpečnostná sieť, ktorá nás ochráni e, pred možnými budúcimi krízami. Vďaka konkrétnym nástrojom, napríklad tvorbe zásob, e, vďaka intervenčným zásahom, vieme zvládnuť krízové situácie. Teda sme pripravení na ťažké e, trhové situácie a keď toto e, spojíme s posilnením e, organizácií produk- producentov, vidíme, ako asi bude vyzerať budúcnosť. V budúcnosti sa práve takýmto spôsobom e, zlepší riadenie trhov nielen administratívnymi e, zásahmi a administratívnym administratívnymi opatreniami, ale aj e, väčším zaangažovaním samotných poľnohospodárských producentov. Teda posilňujeme, podporujeme producentov a zároveň im poskytujeme čo najviac finančných prostriedkov prostredníctvom rôznych finančných nástrojov. A takýmto spôsobom sa dopracujeme k lepšiemu e, riadeniu trhu. Čo je veľmi pozitívny signál poľnohospodárským producentom. Dovolil som si niekoľko argumentov, ktorými som chcel dokázať, že návrh komisie je vyrovnaným návrhom a ktorý sa týka nielen 27 členským štátom, ale ktorý sa uchádza o priazeň e, celého európskeho poľnohospodárstva v celej jeho rôznorodosti a preto sa veľmi teším na diskusiu aj spolu s mojim kolegom Paolom na najrôznejšie e, návrhy vylepšení týchto návrhov. Teda nebraním sa, ne, nebraním sa politickej diskusii. Chcem však, aby politická diskusia vyústila do kompromisu, ktoré sa, ktorý, by sa bol, e, ktorý by sa týkal mojich technických návrhov ktoré predkladám za celú Európsku komisiu. Ďakujem. Hm? Hm? My súhlasíme s posilnou spoluprácou a e, chceme, aby sme spoločne rozpracovali všetky body tejto reformy. A teraz tak jerskov, e, dánska ministerka poľnohospodárstva, tu žiaľ není kvôli problémom z leteckou dopravou, takže okamžite dávam eh, slovo cyperskému ministrovi Sofokosovi. Kyrie proedre tu Eurokinovulíu, kyrie proedre tis Επιτροπής. Ďakujem pekne. Aptixis, kyries ke kyri meli tis Επιτροπής. Pán predseda Európskeho parlamentu, predseda výboru poľnohospodárstva, dámy a páni a zastupcovia rady. Dobré popoludne. Chcem na začiatok som poďakovať za túto iniciatívu, zorganizovať toto stretnutie a poďakovať sa chcem aj za túto príležitosť eh, prihoriť sa stručne k tomuto zhromaždeniu. Zvedomím, že e, tu e, eh, svoj zastupcovia rady aj komisia parlamentu. E, toto je e, vrcholná príležitosť, aby sme zabezpečili, že naše orgány budú spolupracovať a aby inštitúcie pracovali správne, aby sme zabezpečili, že budeme môcť úspešne naplniť tento proces reformy SPP. To je asi tá e, najdômyselnejšia a najprepracovanejšia politika v EÚ. Komisia vypracovala názory, ktoré obsahujú veľa čo sa týka šírky a hĺbky, majú tiež e, veľkú mieru podrobnosti a chcem sa poďakovať komisárovi e, Čelusovi za obrovské úsilie, ktoré do toho vložil, aby to celé naplnil v praxi. Sú tu mnohé výzvy, ktoré sú zložité a žijeme v ťažkej dobe. Preto je dôležité, aby sme úspešne naplnili túto ťažkú úlohu. Cyprus bude v horcom kresle predsedníctva v druhom hej polovici budúceho roka 2012 a som si istý, že s e, vašim príspevkom úsilím týchto troch predsedníctve aj polského aj dánskeho do konca roku 2012 uzavrieme rozpravu a príjmeme rozhodnutia o e, hlavných predpisoch, ktoré sú potrebné, aby riadili SPP. My sme samozrejme malý štát, máme obmedzené zdroje, no, sme si plne vedomi, aké zložité sú body na programe, no zároveň sme štát, ktorý nemá obrovské národné záujmy a nebudeme eh, hrať eh, za eh, samých seba v tomto zmysle a my chceme Ehm, postaviť spoločné ciele a fungovať e, v duchu spolupráce a v prospech všetkých a e, dúfame, že toto bude na prospech všetkých zúčastnených aj Európskeho parlamentu, aj komisie. Na začiatok by som chcel ehm, povedať, bez toho, aby som predurčoval budúcu debatu, že my ako Cyprus e, priaznivo vnímame návrhy, ktoré teraz predložila komisia je potrebné dosiahnuť konvergenciu pri plnení stratégie 2020 a musíme eh, sa ubrať zelenou cestou, ktoré bude aj priestor pre výskum a vývoj, ktorá bude účinná, ktorá eh, bude aj tvorivá, ktorá správne využíva zdroje a ktorá priniesie odpovede e, na výzvy, ktoré e, nám prinášajú klimatické zmeny a tá, ktorá bude reagovať na požiadavky spotrebiteľov a bude prispôsobená na potreby fariem a rolníkov veľkých aj malých a tá, ktorá bude riešiť situáciu poľnohospodárskeho prostredia a ktorá bude sa starať o tých, ktorí sú vytlačení na okraj som si istý, že nájdeme spôsoby, ako tieto ciele naplniť. Samozrejme, ten viacročný finančný rámec sa tvorí a bude tiež dôležitý. Myslím, že všetci z nás uvidíme, ako sa tento sektor vyvíja a nebude mať eh, pocit, že návrhy komisie sú nedotknutelné. Myslím, že všetci budeme môcť k tomu sa vyjadrovať a prispieť k tomu, pretože nám to umožňuje uvedomiť si, aké je dôležitá STP a ako nám pomáha riešiť výzvy, ktoré sa k nám blížia a ako táto stratégia EU 2020 vznikla. E, chcel by som povedať, že s vystretými rukami a ústretovými krokmi budeme môcť podpísať tieto návrhy a môžeme ďalej rozvíjať e, balík návrhov od komisie a nakoniec budeme môcť zreformovať návrhy, ktoré budú funkčné a ktoré bude možné naplniť Ja som tu, si tu zapísal zjednodušenia s veľkým Z. Pán komisár Čološ, teda chcem, aby sme to naozaj naplnili a musíme to zrealizovať. Musíme ozeleniť prvý pilier. Musíme mm, pripraviť návrhy, ktoré budú fungovať aj pre malých rolníkov a dúfam, že nám pomôžu ehm, naplňať spoločnú stratégiu a tiež budú zosúladíme s ďalšími koncepciami aj v iných odvetviach. Dúfam, že toto je najlepšie východisko, ako môžeme budovať na druhom pilieri SPP a jej reforma nesmie viesť k oneskoreniu a stiaženiu naplňania programov rozvoja vidieka. Nechceme, aby SPP mala jeden z pilierov, ktorý dominuje na úkor ďalších. Chcel by som tiež vyjadriť ďalšiu vec z hľadiska Cypru, čo sa týka tém spojených s klimatickými zmenami. Myslíme si, že musíme zmenšovať účinky klimatických zmien, musíme znižovať emisie a musíme tiež nájsť mechanizmy zachytávania CO2, aby sme zabezpečili, že jednoducho sa nebudú tie CO2 emisie vypúšťať a existujú spôsoby, ako ich viazať a skladovať. A mali by sme ehm, vážne brať e, poľnohospodárske podnikanie, hlavne vzhľadom toho, že sa klíma zmení. Čo sa týka prideľovania zdrojov, e, musíme to robiť e, v súlade s rozsahom ktoré nám predurčujú klimatické zmeny. Keď si všetci neudomili, že ak ľudia opúšťajú okrajové pozemky a pôdu, tak to je zlé pre klímu a pre naše prostredie. A to hlavne vidíme na Cypre, pretože sú oblasti, ktoré boli obrábené, ktoré boli na okraji, ale potom ich opustili a vidíme, že to je zlé, pretože to znamená v zásade, že tam vzniká púšťa, že nastáva erózia pôdy. A nemá zmysel jednoducho opúšťať takúto pôdu, hoci je pôda k dispozícii, ktorá je plodnejšia, ale nie je to vôbec dobré a prospešné pre životné prostredie. Myslíte si, že to platí len pre mm, Stredomorie, ale myslím si, že z toho vyplýva aj ponaučenie pre ďalšie vzdelanejšie oblasti spoločenstva. Potrebujeme mm, tú transparentnosť v prideľovaní peňazí hlavne v e, druhom pilieri. Keď sa pozriete na to, ako rozmýšľa komisia vo veci hodnotenia dopadu, je možné mať tu e, reálny scenár, ktorý eh, bude odzrkadľovať eh, prvý pilier. Myslím, že to je užitočný a produktívny prístup a stále je tu ešte priestor na sprísnenie týchto návrhov. Myslím si, že všetci sa zúčastníme na tomto procese za predpokladu, že budeme vidieť celkový spoločný zmysel a súčinnosť v tomto procese. Dúfam, že budeme pracovať konstruktívne. Je tu veľa dobrej vôly v týchto návrhoch, ktoré tu všetci budeme môcť naplňať. E Ďakujem pekne pánovi ministrovi a teraz sú na rade spravodajcovia ako prvý Luis Capula Santos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Parlamento, ilustres membros da mesa. Ďakujem pekne, pán predseda parlamentu, e, vážení pani, členovia predsedníctva, dámy a páni. Na začiatok sa chcem poďakovať e, za vašu účasť e, v tejto schôdze a tiež za voľu týchto troch inštitúcií, aby úprimne spolupracovali. Ja som koordinátor skupiny socialistov a demokratov a tiež spravodajca a chcem v mene našej skupiny povedať, že zodpovedne budeme spolupracovať s rôznymi skupinami poslancov aj s uh, radou. A e, je jasné, že SPP je najstaršia spoločná politika EÚ a že princípy, ktoré boli pri e, jej vzniku, vychádzajú z princípov um, prosperity a solidarity. E, nesmieme e, zabúdať, že e, v e, poľnohospodárskom európskom sú naše e, najzákladnejšie e, korene. Musíme preto spoločne konať, aby sme prekonali terajšie ťažkosti a aby sme sa mohli vyhnúť tomu, aby sme trpeli nedostatkom pamäte. Ako nás to učí história, príjmeme v rámci SPP taký text, ktorý e, bude mm, spravodlivejší mm, pre podnospodárov aj pre regióny. Toto je veľmi ťažká práca, ako všetci vieme, a preto naša zodpovednosť e, je e, väčšia a musíme preto viesť konstruktívny dialog a musíme sa zaviazať, aby sme naplňali túto politiku. Parlament sa vyjadril k tejto téme pri dvoch príležitostiach, a to prostredníctvom správy Lion a Des. Ale treba sa pozrieť na to, ako sa tieto princípy premenia na niečo špecifické, hmatateľné. Mnohokrát to bolo kritizované, s čím súhlasíme Rozpočet je jasne nedostatočný, tak ako to vyjadril parlament vo svojich eh, postojoch, eh, je nedostatočný, pretože tieto fondy SPP vychádzajú z preuzelenia mm, na základe historickej skutočnosti, eh, ktoré dnes sú rozporúplné, pretože vychádza to z historických stavov, ale mm, logika komisia je obratená hore nohami. Pretože najprv um, počítajú fixné ceny a potom sú národné fondy prerozdielujú bez toho, aby um, použili mechanizmus korekcie, ak je to potrebné, a komisia to robí naopak. Tak to um, bola história SPP a teraz sa zmenil stav a teraz je to ústredná otázka, politický dialog a vôľa tejto dohody vychádza z nej. Určite budem môcť nájsť vyjazený úspokojivý postoj k ďalším témam, ako napríklad e, zazelenenie a otázka poľnohospodárstva a trhových zásadov a spôsobilosti rozvoja vidieka a rozvoja týchto dvoch pilierov a používania štrukturálnych fondov. Moja politická skupina um, bude um, za to, aby uh, sme v tomto historickom momente pre EÚ túto politiku naplňali a vyzývame ostatných, aby sa k tam predali, aby to mohli um, potvrdiť, aby sa to odzrkadlilo v konkrétnych krokoch. Ďakujem teraz Michel Danten. Ďakujem, pán predseda. Čo sa týka organizácie trhov, dovolte mi dve malé pripomienky. V správy našho kolegu Albertesa sa Európsky parlament vyslavil za posilnenie e, právomocí producentov v, v potravinovom reťazci. Spomente si zároveň na správu našho kolegu Joseho Bobvého, e, o 10% za 10 rokov sa rozpočet pre producentov znížil a my musíme túto situáciu vyriešiť. Druhá pripomienka. Nedávna minulosť nám ukázala, že e, moc trhu nám nepomohla vyhnúť sa vážnym krízam. Ani poľnospodárstvo, ani potravinársky priemysel sa nevyhli týmto krízam. E, k tomu pripočítame e, klimatické zmeny, E, zmeny v organizácii potravinového reťazca a preto producenti majú čím ďalej tým viac e, problémov. Návrhy Európskej komisie sú v istých e, aspektoch zaujímavé, avšak e, sú príliš naviazané na moc trhu, na moc slobodného trhu. Chcete svojimi návrhmi zbudiť záujem producentov o trhu. Chcete zároveň, aby e, rezervy sa, s rezervami sa nakladalo transparentnejšie. Zdá sa mi však úplne nevyhnutné, aby sme spoločne opätovne zadefinovali e, pravidlá konkurencieschopnosti v agropotravinárskom priemysle. Ak nechceme aby veľké nadnárodné giganty sa stali, e, teraz sa ospravedlňujem za výraz, veľkými molochmi. Ak chceme, aby e, na trhu vládla, vládol vyrovnaný stav, trh si vyjadruje reaktívnejší prístup zo strany komisie. Je to jej úloha a nikto jej ju neberie. A preto sa treba spýtať na to, ako komisia e, sa zhostí výkonu delegovaných aktov, ktoré skutočne sú právomocou Rady a Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujem, Michel. A teraz odovzdávam slovo pánovi e, Giovannimu Laviovi. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda komisie, pán predseda rady, pán komisár, milí kolegovia, je mi potešením, že sa môžem zúčastniť na dnešnom zasadnutí, pretože si myslím, že aj e, pre nás, pre spravodajcov zaoberajúcich sa e, reformou v rámci Európskeho parlamentu je dôležité, aby sme si mohli vypočuť všetkých aktérov z oblasti poľnohospodárstva zo všetkých členských štátov aby sme si mohli vypočuť ich názory na návrh komisie. Spoločná poľnohospodárska politika je historickou politikou Európskej únie, prvou politikou, ktorá vždy využívala najväčší objem finančných zdrojov, ktorá vždy fungovala takže sa schádzali zástupcovia všetkých členských štátov, aby hľadali spoločné stanovisko. Dnes e, je to jasná otázka pridanej hodnoty SPP. Je jasné, že spoločne môžeme dosiahnuť podstatne lepšie výsledky, ako keby členské štáty e, konali osamotené a mali len svoju národnú poľnohospodárskú politiku. Z toho vyplýva jasne zmysel európskej politiky a práve na túto európsku politiku sa musíme zamerať. Je e, tiež pravdou, e, že európska poľnohospodárska politika potrebuje primerané finančné zdroje. V návrhu Európskej komisie o plánovaní zdrojov určených na novú e, poľnohospodárskú politiku to vyzerá tak, že budeme mať dočinenia s zmrazením v reálnych hodnotách v roku 2011 v nadchádzajúcich eh, rokoch v európskom eh, rozpočte bude postupne klesať čiastka určená na poľnohospodárstvo a to je vec, ktorú nemôžeme akceptovať. Je jasné, že európska poľnohospodárska politika musí ísť ruka v ruke s viacročným európskym finančným rámcom. A to mi trochu robí starosti, pán predseda. Ako viete, viete teda, že schválenie finančného rámca e, môže po technickej stránke prebehnúť jednomyselne v okamihu krízy, keď je veľmi dôležité eh, a problematické nájsť spoločnú pozíciu, je to vec, ktorá nám robí starosti a preto sa musíme aj v Európskom parlamente zamyslieť nad tým, či by sme nemali prehodnotiť svoje stanovisko k návrhu eh, reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky až kým nebudeme vedieť, aké bude mať e, SPP k dispozícii finančné prostriedky, pretože predtým ťažko ukončíme našu prácu. Musíme presne vedieť, ako to bude vyzerať so schválením viacročného finančného rámca a s rozpočtom pre spoločnú poľnohospodárskú politiku. Pokiaľ ide o to pôvodné načasovanie, môžeme očakávať, že dôjde k určitému omeškaniu bude problematické určiť, koľko finančných prostriedkov budeme e, využívať e, na e, prvý pilier. Pokiaľ nevieme, koľko budeme mať k dispozícii prostriedkov ako celok, bude veľmi komplikované definovať pravidlá financovania, kým nevieme, o čom vlastne hovoríme. Je jasné, že túto prácu musíme urobiť spoločne a to zároveň s revíziou viacročného finančného eh, rámca. Jedna vec mi spôsobuje starosti a síce pokiaľ ide o prispôsobenie starých nariadení Lisobonskej zmluvy. Myslím si, že to, že postupujeme tak pomaly pri dosahovaní dohôd, môže viesť k tomu, že dôjde k prekrývaniu sa dvoch režimov a to neuľahčí priebeh reforiem. Najprv sa musíme zamerať na to, akým spôsobom e, rýchlo e, ukončiť prispôsobovanie týchto nariadení Lisabonskej e, zmluvy, až potom sa snažiť prispôsobiť politiku ako takú. Na záver by som e, rád povedal, že by som mm, sa potešil, keby finančné nariadenie, ktoré sa bude týkať reformy SPP, bolo transparentné a obsahovalo aj e, sankčné mechanizmy. Veľmi často členské štáty Európskej únie mali pauš, došlo teda o nich k paušálnym škrtom a e, nie príliš často sa aplikoval individuálny prístup. Ďakujem, Giovanni, a teraz zahájime e, prvú časť e, diskusie. Dám slovo dvom ministrom a potom dvom poslancom. Najprv Samil Aurel z Belgická, Z Belgická. Ďakujem. Ďakujem za to, že sme e, mohli sa stretnúť v tomto formáte. Je to skutočne dôkaz toho, ako sú prepojené e, naše očakávania v zmysle spolurozhodovacieho procesu. Rada by som však vyzvihla niekoľko pozitívnych aspektov. Skutočne e, môžeme pracovať na veľmi konkrétne veci. To poprvé. Po druhé, niektoré návrhy sú veľmi pozitívne napríklad opatrenia pre mladých poľnohospodárov, aj keď sú nedostačujúce, a zároveň napríklad e, urgentné opatrenia napríklad pri e, výskyte nákazy E. coli nákazy, respektíve pri nedostatku mlieka. E, zároveň musíme mať priestor pre rozhodovanie oveľa širší, avšak musím spomenúť i negatívne body Najvážnejšia moja pripomienka bude, čo sa, čo sa nás týka, a teraz sa venujem priamo textu. Ja v tomto texte nevidím vôbec vyššiu transparentnosť ani nič jednoduchšie. Ja by som to pripom- e, prirovnala k jedlu lazaniam, k lazaniam, ktoré tiež majú svoje úrovne, častokrát sa v tom e, strácame. Strácame sa medzi distribučnými kanálmi, medzi členskými štátmi a jednotlivými úrovňami členského štátu. Ja ako ministerka, ja ako belgická ministerka zastupujem krajinu, ktorá najviac stratí a napriek tomu, že naši plnospodári sú jednými z najproduktívnejšími, napríklad e, žiadne z našich e, špecifických vlastností poľnohospodárstva sa nezohľadnili. Napríklad naše poľnohospodárstvo častokrát sa odohráva v mestskom prostredí. A preto vôbec nám nepozdávajú navrhované opatrenia, pre nás sú príliš zložité a príliš finančne náročné, mali by byť oveľa flexibilnejšie. Čo sa týka ďalších negatívnych bodov, nepozdáva sa mi návrh e, odstranenia kvót e, pre cukor do roku 2015. E, tieto kvóty pre cukor prešli v roku 2005 reformou. Nie sme, nie sme, pre, nie sme úplne proti odstráneniu, ale určite nie od roku 2015. E, poďme ďalej. E, nie, nesúhlasíme s definovanými, defavorizovanými oblastiami Viem, že ide o technický text a preto nie som jediná, ktorá žiada oveľa presnejšie číselné ukazovatele, čo znamená tento návrh komisie a čo to bude znamenať pre členské štáty. Nepôjdeme ďalej, keďže sú to len moje prvé postrehy. Pre nás je to absolútne nevyhnutné, aby, neprešli takéto, aby neprešlo takéto znenie návrhu. Je dôležité, aby sme prijali taký návrh, ktorý by efektívne bojoval proti negatívnym javom v poľnohospodárstve a to e, a teraz tým myslím na nesmierne výkyvy cien poľnohospodárskych produktov. Viete, že Belgicko bude veľmi pozitívne a konštruktívne pristúpať k tejto diskusii. Bude tomu takto naďalej. Ďakujem. Odozdám teda slovo pánovi Najdenovovi, ministrovi poľnohospodárstva Bulharskej republiky. Ďakujem, ďakujem pán predseda, e, vážený pán komisár, milí kolegovia Dovolte mi poďakovať sa polskému predsedníctvu, výboru pre poľnohospodárstvo. Ďakujem za návrhy, ktoré sa týkajú reformy SPP, ktoré nám ukazujú, ako budúca SPP bude vyzerať. Dovolte mi však pristaviť sa pri niektorých eh, návrhoch a vyjadriť svoj názor, čo sa týka ekologizácie, čo sa týka e, priamých platieb a kohézie. O týchto bodoch by som chcel hovoriť. Čo sa týka priamých e, platieb, priame platby sú nesmierne dôležité, pretože je to cenná podpora poľnohospodárom, avšak aby sme mohli dosiahnuť, respektíve realizovať ciele SPP a aby sme eh, mohli úspešne čeliť voči súčasným výzvam, musíme mať k dispozícii adekvátne rozpočtové zdroje. redistribúcia finančných zdrojov medzi členskými štátmi a v rámci členského štátu je veľmi dôležitá a musí k tejto redistribúcii dôjsť bez ohľadu na to, odkiaľ platba pochádza. Zdá sa nám, že tie navrho- navrhované opatrenia, ktoré nám predosiela komisia, nie sú dosť ambiciózne, čo sa týka konvergencie Rumunsko a Bulharsko sa domnieva, že maximum platieb by malo prúdiť do našich členských štátov v rokoch 2014, keďže e, ide o nesmierne dôležitú pomoc rumúnským a, e, a bulharským poľnohospodárom tak, aby nezanikli na európskom trhu. Čo sa týka e, čo sa týka ekologizujúcej zložky, je veľmi dôležitá, avšak 30 sa nám zdá veľmi veľa. Zároveň sa domnievame, že by sa mala zvýšiť flexibilita, čo sa týka e, e, tejto percentuálnej miery, tak aby členský štát mohol prijať svoje vlastné opatrenia na vyriešenie otázok životného prostredia. My zvažujeme e, poskytnutie e, pomoci e, na, na báze posúdenia špecifických problémov toho ktorého členského štátu. Zároveň máme isté výhrady, čo sa týka Prahu vo výške 150 eur. Tento prah by mal byť flexibilnejší. Myslíme si, že členské štáty by mohli mať právomoc lepšie spravovať e, e, fondy v rámci prvého a druhého piliera tak, aby transfer medzi fondmi bol flexibilnejší. Čo sa týka referenčného roka 2011, je to dôležitý bod. Na rozdiel od starých členských štátov. Bulharsko, Bulharsko má väčšiu poľnohospodárskú rozlohu alebo e, e, rozlohu e, pôdy, ktorú je nutné chrániť. Tazi tendencia do prúdolži. V sú spazárnaté regulácie, intervencie a druhé instrumenty organizácie. Na... A táto situácia sa ešte v budúcnosti zhorší e, po zohľadnení všetkých sektorových aspektov. A preto e, sme za uplatňovanie nástrojov, ktoré sú k dispozícii, pretože si myslíme, že tieto finančné nástroje nám poskytujú istú záchrannú sieť. Myslíme si však, že je potrebné prijať i ďalšie doplňujúce opatrenia. Čo sa týka vidieckého rozvoja a priorit vidieckého rozvoja, podporujeme všetky navrhované opatrenia pre hodnotenie rizik, e, ktoré existujú v lesníctve a poľnohospodárstve. Avšak e, zatiaľ uplatňujeme si výhradu týkajúce sa 5 navrhovaných komisiou. Ďakujem, pán minister. Je mi skutočne ľúto, musíme veľmi precízne dodržiavať rečnícky čas, aby e, každý mohol sa vyjadriť, aby na každého vyšiel čas. Pán predseda, pán predseda rady, pán komisár, e, milí ministri z členských štátov, vážené dámy, vážení páni, parlament, rada a komisia e, majú e, do budúcnosti veľkú veľkú zodpovednosť za nové zameranie agrárnej politiky e, nad rámec roku 2013. 14 e, e, miliónov poľnohospodárov, ktorí, za ktorých sme zodpovední, za 500 miliónov spotrebiteľov, ktorí musia byť každodenne zásobovaní čerstvými potravinami a máme tiež e, zodpovednosť za mnoho miliónov pracovných miest v oblasti poľnohospodárstva. Keď sa obzrieme dozadu v ostatných 10 e, ročiach, e, táto oblasť bola trvala udržateľnejšia, bola lepšia než finančné hospodárenie. Mm, a keď sa na to pozriem dnes, vzniká dojem, ako keby poľnohospodárska politika mala najväčšie deficity, ale tomu tak nie je. Mm, poľnospodári myslia v generáciách. a Politici od jedných volieb k druhému a beraním sa tomu, aby tu poľnohospodárstvo bolo zaťažované nadmernými požiadavkami, ktoré len znižujú, obmedzujú produktivitu poľnohospodárstva v Európe. Pán komisár, prečítal som si v ostatných týždňoch väčšinu z tých 625 strán a bol som trochu prekvapený, zľakol som sa, pretože som mal taký dojem, že nás čaká väčšia byrokracia a aj komisia samotná očakáva zvýšenie byrokracie pokiaľ ide o európskych poľnohospodárov. Som za to samozrejme, aby sme návrhy e, podrobne preskúmali skôr, než budeme kritizovať. A keď kritizujeme návrhy, musíme mať aj nejaký protinávrh. A máme na to parlament a rada v nadchádzajúcich mesiacoch čas. Máme čas nájsť rôzne kompromisy, ktoré by zohľadnili situáciu v európskom poľnohospodárstve v jednotlivých krajinách. E, mám taký dojem, že v komisii sa to tak nerobí. Poľnohospodárskú politiku po roku 2013 musíme urobiť takou, aby poľnohospodárstvo v Európe malo dobré perspektívy. Musíme odbúrať neprávosti a musíme deficity odbúrať tam, kde sa nehospodári. Hospodárne nechcem ísť do podrobnosti, nemáme dosť času, ale eh, tie problémy tkvú v detailoch a tieto problémy musíme v nadchádzajúcom období odstrániť. Nemôže byť, že sa dopracujeme k reforme, e, v rámci ktorej naši poľnospodári budú mať menej finančných prostriedkov k dispozícii, ale za to budú mať e, väčšiu zodpovednosť. K tomu nechceme prispieť. E, naša politická skupina sa chce postarať o viac bezpečnosti pre poľnohospodárov. Váš návrh návrh, pán komisár, je základom pre diskusie a teraz ide o to, aby bol taký, aby bol aj praktizovateľný, realizovateľný pre poľnohospodárov v Európe. Ďakujem, Albert. Ďakujem, pán predseda, vážení ministri, ministerky. Myslím si, že dnes eh, na príležitosť môže byť, eh, nešťastnosť môže byť príležitosťou vmiesto toho, že sa tu eh, môže nastať výmena názorov medzi ministrami podnostvárstva Európy, aby mali jasný postoj k zhodnoteniu návrhu komisie o reforme SPP a mm, postoja poslancov, pretože nie je to prvýkrát, čo niečo takéto hodnotíme v výbore pre poľnohospodárstvo. Mali sme už príležitosť v tejto veci debatovať, ale ako som povedala, je dôležité viesť túto výmenu názorov. Možno, že stanovisko, ktoré už tento parlament vyjadril v bývalých správach, je naďalej strategickým jadrom o tom, aká má byť táto SPP a je reforma v budúcnosti e, je jasné, že niektoré otázky máme väčšina z nás spoločné, čo sa týka otázky rozpočtu. Tento parlament sa už vyjadril, keď povedal, že e, nesmieme pripustiť e, žiadne kratenie návrhu rozpočtu SPP, pretože je jasné, že keď máme spoločné výzvy a e, keď e, e, máme spoločné mm, názor na to, aké môžu byť nástroje tejto politiky v budúcnosti, tak aby sme ich naplňali, potrebujeme mm, mať pevný rozpočet v budúcnosti, aby sme im čelili a v tomto zmysle naďalej na tom trváme zo strany parlamentu a ďalej sú to aj otázky, ďaká ktorým sme mohli um, adresovať isté výhrady poslancov k návrhu um, komisie a komisár ich určite pozná. Čo sa týka tohto návrhu um, komisie a jeho zohľadnenie rôznorodosti poľnohospodárstva v EÚ, myslím si, že v niektorých aspektoch uh, sa to nenaplnilo. Tak napríklad uh, paušal na sadzba uh, nezohľadňuje rôznorodosť poľnohospodárstva v EU a myslím si, že všetci by sme mali zohľadniť, ako by tento návrh sa mohol upraviť, aby reagoval na odlišnosť situácií v jednotlivých oblastiach. Hoci je tu mnoho ďalších otázok, ja chcem nakoniec podať jednu konkrétnu otázku. Ako som počula, eh, komisár dnes povedal, že chce zachovať výrobu vo všetkých oblastiach EÚ eh, e a v eh, prípade cukru. Je to jasný príklad, e, ako e, zlé, zlé rozhodnutie môže viesť e, k zániku výroby a pestovania v konkrétnych krajoch. Preto myslím, že treba to zohľadňovať a debatovať o tom návrhu, ktorý Európska komisia predložila ku kvotám cukru v roku 2015 tento parlament mal k tomu iný postoj a myslím si, že sú to práve otvorené debaty, v ktorých by sme e, mali byť schopní si vymeniť názory a mm, dospieť k návrhu, ktorý zaručí budúcnosť e, tohoto edvotvia a životoschopnosť a e, zachovanie obyvateľstva v vidieckých oblastiach, čo je vec, ktorú teraz stále máme veľké ťažkosti s ním a teda dúfam, že budeme mať teraz možnosť obohatiť túto debatu a dospieť k dohode, ktorá bude prospešná pre poľnohospodárstvo v EÚ. Ďakujem, Mirače. a teraz e, dávam slovo dvom ministrom. Ilsa Heigner, e, federálna ministerka e, Nemecka a Rosa Aguilar, španielská ministerka. Ďakujem pekne, pán predseda. Milý pán Savický, pán komisár Čološ, vážení kolegovia, z Rady a z Európskeho parlamentu. Rada by som sa srdečne poďakovala za pozvanie na účasť e, dnešného zasadnutia e, Výboru pre poľnohospodárstvo Európskeho parlamentu a vyslovne e, chcem privítať mm, dnešnú možnosť diskutovať spoločne s kolegami z Európskeho parlamentu a z Rady. Na úvod Chcem povedať, že Nemecko podporuje dôležité ciele, ktoré si stanovila komisia. Každopádne si myslíme, tak ako povedali už viacerí kolegovia, že rozhodujúce mnohé otázky sú ešte otvorené, ktoré budú musieť byť priebežne vyriešené. Dnes by som eh, spomenula len niekoľko bodov. Vidíme, že prístup komisie e, v rámci prerozdeľovania medzi členskými štátmi pri objemoch priamých platieb možno považovať za transparentný systém, ktorý ako taký vítame, avšak potrebujeme mať jasno aj ohľadne e, celkového finančného objemu, teda finančných perspektív. Otázka prerozdelenia priamých platieb medzi členskými e, štátmi sa musí rozhodnúť rozhodnúť až následne v súvislosti e, tiež s ďalšími oblastiami európskej politiky, napríklad vidieckého rozvoja alebo tiež štrukturálnych fondov. Podporujeme návrh komisie e, týkajúci e, sa regionálneho národne jednotného prerozdeľovania priamých platieb v členských štátoch. S týmto prístupom máme v Nemecku dobré skúsenosti. Pokiaľ ide o zohľadňovanie e, plôch pri národných e, prerozdeľovaniach, by nemal byť e, spochybňovaný inými otázkami. Nemecko odmieta stanovenie hornej hranice priamých platieb. Návrh komisie sa zameriava na odpútanie sa od výroby prepojenej, e, závislej teda od plochy. Prepojenie priamých e, platieb e, musí byť v budúcnosti zredukované, a má byť možné už len na určité prechodné obdobie. Čo sa týka environmentálnych príspevkov, Ehm, Nemecko podporuje ciele komisie zvýšiť ich v rámci SPP. Každopádne to musí byť v súlade s cieľmi ehm, zabezpečenia dostatku potravín a, tiež v súlade ehm, s využívaním poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo musí už dnes prispievať významným príspevkom poľnohospodári, teda k ochrane životného prostredia, poľnohospodári, eh, ktorí už dnes sa na týchto opatreniach zúčastňujú, nemôžu byť v rámci ďalšieho greeningu vyhodňovaní. Teda treba preskúmať, či a akým spôsobom eh, ten prístup eh, komisie v súvislosti s greeningom by mohol byť rozšírený v rámci druhého plánovaného piliera vidiecký vývoj. Po tretie, potrebujeme um, istotu pri plánovaní. Je potrebné uh, pristúpiť, uh, teda nie je možné uh, zrazu náhle niečo meniť. Bezpečnosť pri plánovaní sa týka aj nového ohraničenia znevýhodnených oblastí. Radi by sme e, zotrvali na momentálnom rozdelení e, týchto znevýhodnených oblastí. Čo sa e, týka plánovania spolu s ostatnými európskymi fondami a pokiaľ ide o partnerské zmluvy, fond by z nášho pohľadu mal byť podstatne finančne navýšený a tu už sme pri poslednom bode, ktorý je pre mňa dôležitý a síce pri zjednodušení SPP je to um, náš uh, základný uh, cieľ. Chceme, aby komisia popohnala SPP uh, dopredu. To, čo sa zatiaľ urobilo, nepostačuje zďaleka. Treba sa však zatiaľ obávať toho, že všetky predložené návrhy povedú k administratívnej záťaži. Som za to, aby sme boli skôr za dlhší Eh, proces eh, rokovaní a som presvedčená o tom, že parlament spolu s radou mm, nájdeme dobré riešenia v zmysle SPP, spoločnej eh, poľnohospodárskej politiky. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo Ros Aguilar. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené poslanci, poslankyne, ministri, ministerky, najprv sa chcem poďakovať tým, ktorí umožnili túto schôdzu, ktorú si veľmi pozitívne ceníme, aby vytvorila priestor na stretnutie a dialog, čo je absolútne potrebné Myslím si, že Španielsko bude mm, konstruktívne, ale tiež chceme e, absolútne jasne vyjadriť naše stanovisko. Z tohto hľadiska to chápeme tak, že e, oblasť, e, v oblasti EÚ by sa mm, poľnohospodárstvo malo vnímať ako strategický sektor s jasným cieľom zabezpečiť potravinovú bezpečnosť v celej EÚ. V tomto zmysle chcem tiež vyjadriť, že v mene Španielska máme stanovisko nášho štátu, ktoré je e, v súlade so všetkými stanoviskami našich atomných oblastí a tiež je podporené e, zo strany e, všetkých organizácií v poľnohospodárstve a aj zo strany družstie v našom štáte. V tomto zmysle my e, to vnímame tak, že návrh komisie nereagoval e, citlivo na e, naše vydarenie, ktoré sme e, uviedli na schôzi ministrov a čo sa týka priamých platieb, my sme absolútne jasne povedali, že nechceme základnú platbu, paušálnu platbu pretože ak sa e, nezohľadní rôznorodosť e, plodín, pestovania a oblasť pestovania a e, spôsob či metóda pestovania, tak e, sa ohrozí e, životoschopnosť mnohých fariem, hlavne tí, ktoré majú menší výnos a ktoré majú tiež vysoké produkčné náklady. Návrh základnej platby podľa nás je nepriateľný, pretože spôsobí územnú nerovnováhu a tiež sociálne e, neodvodňuje e, SPP. A čo sa týka toho zelenenia, tých 30%, ktoré sa majú venovať prvému pilieru, my súhlasíme s e, SPP, ktorá bude zelenšia, no najprv treba zohľadňovať to, čo už naši rolníci robia s um, plnením um, predpisov a požiadaviek na ochranu životného prostredia a projektov, ktoré sa plnia. My nevychádzame z nuly a e, to, čo už naši poľnospodári teraz e, v tomto robia, treba zhodnotiť a oceniť e, a v žiadnom prípade sa nesmie oslabiť produktivita a konkurencieschopnosť. Musíme vyjadriť, že mm, ten návrh aktívneho poľnohospodárstva, ktorý sa navrhuje, treba mm, značne zlepšiť a že e, sa z toho e, vytvára e, len ďalšia komplikácia a ťažkosť pre poľnohospodárov. Čo sa týka návrhu riadenia trhu, to sa nám zdá nedostatočné, pretože my chceme nástroj riadenia trhu, ktorý bude účinný a užitočný, ktorý bude môcť rýchlo a prúžne reagovať na situáciu na trhoch a nestabilitu cien a situáciu krízovú chceme vyjadriť, že je potrebné, aby v tomto návrhu bol absolútne jasný princíp e, reciprocity a tiež zachovanie konkurencieschopnosti všetkých členských štátov e voči tretím štátom. A e, tiež chceme, aby sa naplnil jeden jasný a zásadný princíp, a to je rovnováha potraveného reťazca. Myslíme, že je potrebné posilniť e, úlohu organizácií výrobcov, aby sa e, mohli naplňať e, zmluvné čísla a množstvo, ale tiež je potrebné, aby bola hospodárska súťaž, aby to sa dalo zrealizovať, aby to bolo skutočnené. A k druhému pilieru rozvoju vidieka my to chápeme tak, že e, nie je možné uvažovať v žiadnom prípade e, viac ako 50 spolufinancovania, pretože mm, politika rozvoja vidieka by e, mala doplňovať a podporovať inováciu ako zásadný prvok a tiež investície do infraštruktúry a e, zavlažovania aby e, pomohla zabezpečiť vidieckom obyvateľstvu svoju kvalitu života a tiež podporovala udržiteľný rozvoj a tiež treba sa venovať novým rolníkom, eh, pretože eh, sa nám eh, zdá, že mm, venovať 2% zdrojov pilieru na omladenie poľnohospodárov je nedostatočné. Musíme im zaručiť, že um, tí, ktorí sa budú venovať budúcnosti európskeho polnospodárstva, budú mať priestor aj budúcnosť a preto um, by tento návrh mal e, tiež e, uvažovať o prostriedkoch pre um, mladých a aj pre zamestnanie žien v poľnohospodárstve. Nie je možné akceptovať návrh SPP, kde by sa vôbec nespomínala žena s tým, aká je dôležitá jej úloha v vidieckom prostredí a v poľnozvárstve a preto sme mm, na začiatku odmietli tento návrh komisie, pretože okrem toho je to ešte jeden e, veľmi dôležitý prvok a e, tento vážne hrozuje produkčný model španielského poľnohospodárstva, ale nielen toho, ale aj celého stredomorského poľnohospodárstva a to, že sa nezohľadňuje rôznorodosť e, ich produkcie. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani ministerka. Odozdávam slovo Georgeovi Lensovi z Európskeho parlamentu a potom podpredseda Vojčechovský. Ďakujem eh, pánovi ministrovi, ďakujem eh, zástupcovi rady. Je to skutočne výnimočná príležitosť, že sa tieto inštitúcie stretávajú. Eh, sme veľmi radi, že diskutujeme o návrhoch, o návrhoch komisie, čo sa týka potravinovej bezpečnosti, čo sa týka kolísania cien za posledných 35 rokov. Častokrát sme na túto tému hovorili u nás vo výbore. Kontext tohto návrhu sa e, skutočne stal veľmi náročným, totiž zvyšuje sa počet obyvateľov E, máme menej energie k dispozícii e, vody, musíme riešiť klimatické problémy. Teda všetky tieto návrhy e, predkladáme práve v tomto kontexte. Keď sa dostaneme ku kľúčovej otázke, či tieto reformy sú schopné čeliť týmto veľkým výzvam, teda či sme schopní vytvoriť nový model poľnohospodárstva, ktorý bude účinnejší z hľadiska energii znižovanie emisí uhlíka? Odpovedou je, zatiaľ nie. Je to dobrý začiatok, avšak e, tie, tento návrh nenaplňa základnú potrebu a to je trvalo udržateľné poľnohospodárstvo na území celej Európskej únie. E, pozitívne aspekty tohto návrhu je lepšie rozdeľovanie finančných prostriedkov, aj keď niektoré členské štáty sa domnievajú, že tomu tak nie je, avšak návrh má zabezpečiť lepšie rozdeľovanie prostriedkov medzi poľnohospodárov, napríklad v čase riešenia konkrétnych problémov, napríklad eh, čo sa týka platobných systémov. Musíme sa taktiež zamerať na eh, cieľené priame platby, napríklad na aktívnych farmárov, tu e, vyvstávajú otázky samotnej definície aktívneho farmára. Musíme tiež riešiť priame platby v znevýhodnených oblastiach. Je veľmi dôležité, aby tieto znevýhodnené oblasti mali e, patričné prostriedky, čo sa týka greeningu teda ekologizácie, o toto už bolo žiadané dvakrát, máme skutočne veľký problém v podrobnostiach, pretože opatrenia podľa môjho názoru nie sú ničím iným, len podporením eh, princípu eh, kondicionality. Eh, potrebujeme nové a nové stimuly, aby sme boli energeticky účinnejší, aby sme eh, znižovali emisie uhlíka a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že je to skutočne veľmi dobrý začiatok, začiatok pre spoluprácu medzi inštitúciami práve na tejto platforme. Myslím si, že poľnohospodárstvo je pre našu budúcnosť veľmi dôležité. Európska komisia prišla s prvými konkrétnymi krokmi a v rámci spolupráce je našou úlohou zlepšiť balík týchto návrhov tak, aby sme čelili výzvam, ktoré nielen pred Európskou úniou, ale aj pred celým svetom stoja, a to je nakrmiť e, obyvateľov sveta. Ďakujem e, kolegovia, ďakujem pani ministri. E, v týchto návrhov skutočne je niekoľko výborných opatrení, napríklad e, podpora mladých poľnohospodárov alebo ekologizácia alebo podpora malých poľnohospodárskych, poľnohospodárskych podnikov. Keďže ja som jediným tieňovým spravodajcom na tému priamých e, platieb e, z členských štátov, dovolte mi povedať niekoľko slov o vyrovnávaní priamých platieb. Existuje, existuje veľký rozdiel medzi starými a novými členskými štátmi, avšak nie je tomu vždy tak. Napríklad malé, e, malé priame platby e, sú úplne rovnaké. Čo sa týka Polska, e, Polska mám dobrú a zlú správu. To dobrou správou je, že e, priame e, platby sa zvýšia. A tá zlá správa je, že neviem, kedy sa tomu tak stane. E, využívam preto túto príležitosť, keďže sa medzi nami nenachádza zástupca Dánska. Dovolte mi použiť príklad z novej členskej krajiny, z novej členského štátu a zo starého členského štátu. Budem používať príklad Litvy a Dánska, teda príklad nového a starého členského štátu. Totiž Dánsko a Litva sa nachádza e, v rovnakej zemepisnej polohe, e, majú rovnakú e, plochu poľnohospodárskej pôdy. V prílohe 2 E, sa hovorí o priamých platbách pre tieto dva členské štáty. V rok, pre rok 2014. V roku 2014 Dánsko e, dostane 940 e, miliónov, Litva 306 miliónov za tú istú výmeru poľnohospodárskej plochy. V roku 2019, teda po zavedení nových sadzieb pre platby. E, Dánsko 950 miliónov a e, Litva 450 e, miliónov, teda presnú polovicu toho, čo dostane Dánsko. Prečo tu existujú takéto rozdiely? Prečo? Hm, Dánsko je nejakou horskou krajinou? Nie, nie je tomu tak. V Dánsku sú podmienky pre plnohospodárstvo ešte lepšie ako v Litve a Dánsko nemusí dobiehať stratený čas e, komunistického úpadku, ako musí dobiehať Litva. Prečo sú tieto rozdiely v priamých platbách? Jediné vysvetlenie je to, že došlo ku diskriminácii. Dochádza k diskriminácii, ktorá je zakázaná v zmysle článku 18 E, zmluvy o e, založení Európskej únie. A preto e, by som nerád opäť raz použil pojem postupné odstránenie rozdielov, ale mali by sme postupom času dospieť k priamých, v priamých platbách ako dlho budú prežívať tieto rozdiely. Toto nie je v súlade s, so základnými princípmi Európskej únie. Jediným e, riešením tohto problému nájsť, nájsť e, riešenie tento kľúčový problém je absolútne nevyhnutné. Ďakujem. Ďakujem, pán podpredseda. Teraz odozdám slovo dvom ministrom, najprv ministrovi Českej republiky Petrovi Bendlovi a následne na to dostane slovo portugalská ministerka Kristes. Nech sa páči, pán minister Brendl. Ďakujem za slovo. Musíme. Ďakujem za slovo. Vážený kolegovia, rád by som sa poďakoval za príležitosť vystúpiť e, pred vami a diskutovať s vami na pôde Európskeho parlamentu. Verím, že e, to preskočenie v poradí nebolo vyjadrením e, pozície komisie k Českej republike. V Čechách platí, že dáma má vždy prednosť, ak sme tým kolegyňa ministerkám nejako pomohli, tak sa z toho úprimne tešíme. Dovolte mi teraz niekoľko vážnych slov a vied k témam, ktoré dnes preberáme. Rád by som tu zdôraznil, že pre Českú republiku je dôležité, aby nová spoločná politika poľnohospodárska bola transparentná, jednoduchá, bez zbytočnej administratívnej záťaže a predovšetkým, aby bola konkurencieschopná. Žiaľ, niektoré návrhy v nás zatiaľ vzbudzujú pravý opak. Dovolte mi predstaviť predbežnú pozíciu Českej republiky ku kľúčovým návrhom. Najprv by som sa chcela vyjadriť k hlavným otázkam priamých podpor. Nový systém výplaty priamých platieb má byť založený na priamých nárokoch, čo nepovažujeme za krok k zjednodušeniu, ba práve naopak. Podporujeme preto predlženie súčasného zjednodušeného systému platieb na plochu eh, SAPSu kvôli eh, ľahkej eh, administrácii aspoň teda e, na dobu prechodnú do roku 2015. Česká republika e, chápe snahu komisie o ekologizáciu priamých platieb, ale ozelenenie by malo byť motivačného, e, dobrovoľného charakteru v primeranej výške, tak aby bolo možné vyhovieť požiadavkám na maximálne zjednodušenie z PP. Pán komisár tu dnes hovoril o tom, že e, sa nedá zvýšiť množstvo pôdy, ktoré máme v Európe, ale že je treba zlepšiť výkon a produkciu. A s tým e, súhlasíme. Každopádne návrh na 7 e, objemu pôdy a uviezť ju do kľudu e, ide proti trendu a veríme, že do budúcnosti nájdeme s komisiou, prípadne s Európskym parlamentom e, spoločnú reč a že sa nám podarí nájsť nejaký kompromis pretože tento návrh sa nám, a už som to hovoril na rade, vôbec nepozdáva. Pokiaľ ide o stanovenie stropu priamých platieb, Česká republika zavedenie odmietala vždy a aj teraz, pretože e, nesúhlasí e, s podporou podľa umelo zvolených kritérií. Zavedenie tohto opatrenia by predstavovalo e, väčšiu byrokraciu tak pre poľnohospodárov, ako aj pre administratívu členských štátov, s čím súhlasiť nemôžeme. Ďalej sa chcem vyjadriť k návrhom pre rozvoj vidieka k druhému pilieru. Česká republika považuje túto problematiku za zásadnú. Dúfame, že rozdelenie finančných prostriedkov bude zohľadňovať investičné potreby členských štátov a že sa čoskoro dozvieme aj konkrétne návrhy rozpočtov. Na rozdiel od pani kolegyne Garcia Pérez teda bolo to spomínané, že Európsky parlament bude zásadne proti kráteniu výdavkov. Um, bol by som rád optimistom v tejto oblasti, ale mám pocit, že musíme byť realistickejší. Programové obdobie pre rozvoj vidieka predstavuje nový rámec a preto považujeme za potrebné diskutovať uh, uh, spoločný strategický uh, rámec, kde sú harmonizované pravidlá pre fondy. Každopádne máme rezervovaný postoj k novým prvkom v partnerskej zmluve kondicionalita. Výkonnostnú rezervu nepodporujeme. Vítame flexibilitu pri e, voľbe priorit pre rozvoj vidieka a možnosť aplikácie tých zvolených na základe e, aplikácie potrieb. Pre Českú republiku je zásadné zvýšenie konkurencieschopnosti, e, podpora sadkov verejných, zvyšovaním konkurencieschopnosti a zabezpečením kvality života na vidieku a tiež nevyhnutných pracovných príležitostí. Na záver sa chcem poďakovať za možnosť predstaviť na tomto fóre pozíciu Českej republiky a teším sa, e, ako budeme e, s kolegami, s pánom komisárom spolupracovať v budúcnosti. Ďakujem za pozornosť. Mulțumesc, domnule ministru. Are cuvântul acum doamna ministru Asunsao Cristas din Portugalia. Vă rog. Teraz Boa tarde a todos. Queria, antes de mais, eh, manifestar... Eh, Najskôr chcem vyjadriť eh, moju obrovskú radosť, že sa tu medzi vami nachádzam na trojstrannej schôdzke medzi výborom pre poľnohospodárstvo, parlamentu, radov a Európskou komisiou. Budem hovoriť veľmi stručne. Chcem vám eh, vyjadriť a vysvetliť stanovisko Portugalska k ústredným bodom návrhu reformy SPP. Čo sa týka priamých platieb, Portugalsko súhlasí s návrhom, že musíme dosiahnuť zosúladenie um, platieb medzi členskými štátmi a toto zosúladenie alebo konvergencia musí ísť zároveň paralelne, teda aj v členských štátoch, aj medzi nimi. A preto tieto veci, ktoré sa tu navrhli, sa nám nezdajú spravodlivé a sú nedostatočné. Okrem toho, to rozšírené kritérium pre toto prispôsobenie musí byť e, rovnaké pre všetkých. E, e, myslíme si, že treba používať tú Eh, užitkovú poľnohospodárskú plochu, ktorú používa aj Eurostat. A čo sa týka tej ekologizácie alebo zozelenenia, Portugalsko si myslí, že je dobré, aby poľnohospodárstvo bolo stále udržateľnejšie. No, musí tu byť viac prispôsobenia a prúznosti a presne preto musíme zohľadňovať eh, osobitosti jednotlivých štátov a ich eh, osobité crty a plodiny zavedenie pozitívneho zozvolenia dobrovoľnou formou je pozitívna vec. A tiež to bude následne kritérium pre spôsobilosť toto zozelenenie v mnohých štátoch vrátane Portugalska vždy, keď sa budú uplatňovať e, postupy pre mm, udržateľné poľnohospodárstvo, tak to bude kritérium pre udelenie platieb. Čo sa týka mm, prostriedkov pre platby, tu sa nám návrhy komisie zdajú e, vhodné a čo sa týka e, účastníkov poľnohospodárstva alebo poľnohospodárov a ich definícia. Myslíme si, že tých 5% je e, príliš zložité a ťažké a ťažko by sa dalo uplatniť v praxi. A no, e, druhé kritérium, ktoré je neopúšťanie pôdy, je pozitívne a e, vysiela to jasný signál o vôli a o tom, ako je EÚ odhodlaná vytvoriť poľnohospodárstvo, ktoré tiež dokáže reagovať na um, svetové požiadavky e, na e, zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Chceme sa ešte vyjadriť e, k pár V mnohých štátoch si myslíme, že treba zajsť ďalej v potravinom reťazci, aby sme našli spôsoby, ako lepšie rozdeľovať hodnotu v potrebnom reťazci. A takisto je um, potrebné znovu navrhnúť e, zachovanie um, kvót e, mlieka a práva e, na um, pestovanie včelárstva a návrhy v oblasti včelárstva. Mechanizmy riadenia rizika, ktoré navrhla komisia, sú pozitívne a dobré a sú dôležité v štátoch, ako je môj štát, kde je veľká klimatická stabilita a mm, prostriedky pre organizácie výrobcov alebo skupiny výrobcov sú pozitívne, no treba ísť ešte ďalej, aby sme umožnili podporu úsilia už existujúcich e, celkov a subjektov. Ďalej hovorím o mm, opatrenia, ktoré sa veľmi týkajú Portugalska, napríklad e, investície do zavlažovania, pretože štát ako je Portugalsko ktoré je veľmi vystavené klimatickým zmenám a suchu. Pre môj štát je kľúčové, aby tu bola väčšia štedrosť e, pri investíciách do zavlaženia, pretože zavlažovanie je zásadné preto, aby poľnohospodárstvo bolo ekologicky udržateľné. Ďalej je to dôležité pre nás a zdá sa nám to veľmi dobre, čo robí komisia, pretože komisia chce e, silnú SPP, ktorá bude reagovať na poľnohospodárske úsilie v celom e, svete a chce, aby EU e, mala tú kľúčovú úlohu v tvorbe poľnohospodárstva, ktoré je udržateľné. Trebuie să menionez că mi-am permis să-i dau cuvântul doamnei ministru în, înaintea... Ďakujem pekne. Pani ministerka eh, nás žiaľ eh, musí o chvíľu opustiť, takže preto som jej dal slovo. Pán Hojzling, nech sa páči eh, za poslancov. Vážené dámy a páni, reforma sa, čo sa našej politickej skupiny týka, oberá správnym smerom SPP sa musí pridržiavať európskych pravidiel, to znamená trvalá udržateľnosť, zohľadniť stratégiu ochrany e, e, klímy, biodiverzitu a to musí byť jadrom budúcej SPP. Okrem toho si želáme jasné zameranie výroby na kvalitu a zameranie podľa regiónov keď sa hovorí, že musíme viac vyrábať, dovolte mi otázku 50 mm, potravín sa vyhadzuje a nedostáva sa vôbec na taniere a zásadne musíme hovoriť najprv o tejto téme, než e, sa budeme sústreďovať na vyššiu produkciu. E, k e, detailom sme sa už vyjadrovali, napríklad poradie pestovania potravín parlament sa už dvakrát vyjadril za e, greening a teraz bude závisieť od toho, čo chápeme pod e, konkrétnymi opatreniami a čo sa bude podporovať. Je to dôležité aj pre akceptovateľnosťou obyvateľstva a daňových poplatníkov, pretože to musíme mať na zreteli, že nerobíme agrárnu politiku eh, len pre poľnohospodárov, ale aj pre spotrebiteľov. To znamená, že aj ten výkon sa musí dostať na prvé miesto. A musíme sa rozlúčiť s historickými údajmi, už nie sú odôvodnené, ale prerozdelenie ešte vyriešené nie je tak v rámci členských štátov, ale aj v rámci poľnohospodárstva rybárstva, vyš, um, určenie e, hornej hranice 120 e, v konečnom e, efekte by sme museli ináč toto tému sa zaoberať. Tie veľké poľnohospodárske podniky majú aj naďalej totiž tie najväčšie výhody. Musíme zlepšiť fungovanie celého reťazca, konkrétne mlieko. Opatrenia, ktoré boli navrhnuté, zďaleka nepostačujú, takže mliekom sa budeme musieť ešte zaoberať. Potrebujeme trhové pravidla, eh, vo všeobecnosti eh, liberalizácia eh, stroskotala vo viacerých oblastiach, čiže budeme sa tým musieť ešte raz zaoberať a potrebujeme posilnenie poľnohospodárov v rámci reťazcov. Aktívny poľnohospodár môžem podporiť návrhy komisie v tomto smere, či postačia. Musíme sa na to ešte pozrieť a je jasné, že potrebujeme európsku stratégiu pre bielkoviny. Nemôže byť, že e, e, potrebujeme pre poľnohospodárstvo 80 dovozov bielkovín k druhému pilieru veľmi stručne nemám nič proti flexibilite, ale Mm, nemôže sa stať, že flexibilita pôjde na úkor ekologických opatrení v druhom pilieri alebo opatrení um, vedeckého rozvoja. Musíme sa postarať o to, aby tam bola rovnováha vo všetkých členských štátoch. Hovorí sa tu veľa o finančných prostriedkoch. Môžem len apelovať na ministrov poľnohospodárstva. Mm, členské štáty musia uh, postačujúco financovať poľnohospodárskú politiku od toho závisí jej realizácia. Čiže to záleží od členských štátov, aby bol rozpočet taký, že sa s ním dá niečo urobiť aby sme si ten názov Európsky poľnohospodársky model aj skutočne zaslúžili. Ďakujem. Pán e, Rubik má slovo. Acum Mm. Máme tu veľmi zaujímavú e, diskusiu. Súhlasím s pánom Čološom. E, Stretávame sa častejšie a často diskutujeme o otázkach e, poľnohospodárstva v roku 2013. Toto všetko nepočujem poprvýkrát. Obávam sa, že e, tu vznikne situácia, že sa veľa hovorí, veľa toho slúbi, ale keď budeme e, mať možnosť nahliadnúť do konkrétnych číselných údajov, nezistíme, e, o čom sme vlastne hovorili. Za moju politickú skupinu môžem povedať, že nesúhlasíme so sociálnymi podmienkami, ktoré sú toho času naplánované v rámci SPP. To sa týka malých podnikov, individuálnych výrobcov a štátnej pomoci rôzneho druhu. Som poslancom e, za Lotyšsko a e, je to mm, dôležitá otázka, ktorou sa zaoberáme, je otázka priamých platieb. Ak Lotyšsko či Litva alebo Estónsko toho času asi 30 eh, percent eh, z priemerných priamých platieb len dostávajú. A hovorí sa, eh, čo sa vzrušujete, veď v roku 2020 dostanete viac, možno až 50 ale už teda do toho roku 2020 Lotyšsko už bude 15 rokov členom EU e a Nemyslím si, e, že e, latišskí občania budú s veľkým entuziasmom hlasovať e, za podporenie svojich poslancov v Európskom parlamente. Teda takéto niečo nemôžeme akceptovať, ak niekto tvrdí, že nie sú finančné prostriedky. Potom mám otázku a naši voliči majú tiež túto otázku, prečo e, sa e, nájdu stovky miliónov eur na financovanie napríklad e, cesty pre cyklistov alebo 3 miliardy eur v roku 2010 e, záhadne zmizlo, ako konštatoval dvor auditorov. Myslím si, pán komisár, že musíte požadovať viac, keď sa e, hovorí o tejto problematike v komisii s pánom Barosom. Čo sa teda udeje v Lotyšsku s touto nerovnováhou týchto menších pladieb? Udeje sa niečo veľmi jednoduché. Bohatí e, cudzinci kúpia pôdu, nakupujú pôdu u nás a e, tým pádom e, obyvateľia Lotyšska nenachádzajú e, prácu, sú nutení hľadať si ju v zahraničí, ale túto politiku podporovať nechceme. Máme ešte čas, máme pred nami rok, v ktorom budeme diskutovať. Želám veľa úspechov a prosím zohľadnite to, čo je dôležité pre našich voličov. Ďakujem pekne. teraz sa e, vrátime späť k pôvodnému zoznamu. Pán minister Skandalini má slovo. Ďakujem veľmi pekne. E, za Atény by som sa veľmi rád poďakoval za zorganizovanie tohto stretnutia, ktorý prichádza vo veľmi dôležitom čase. Diskusia ako táto E, musí prebiehať, pretože nám e, pomáha posilňovať politiky a politiky e, smerujú k tomu, čo od nás očakávajú občania. My si uvedomujeme, aká veľmi dôležitá je poľnohospodárska politika. Chcem zdôrazniť, že návrhy komisie možno zatiaľ nie, nie sú v súlade so želaním európskych e, poľnohospodárov. najmä čo sa týka e, rozpočtov. E, ciele komisie sú ambiciózne, ale zároveň sú nastolené vtedy, keď si musíme utiahnuť opasky. Spomeňme si, že vlastne poľnohospodárska politika je jediný sektor, kde sa neustále rozpočet znižuje, je potrebné, aby sme zohľadnili ekonomickú krízu, ktorá sa týka nielen Českých štátov, ale aj Európskej únie ako takej. A to sa týka najmä finančných sankcií, ktoré musia členské štáty platiť. Toto určite nepodporí poľnohospodárstvo musíme mať na pamäti, že musíme zmeniť usporiadanie poľnohospodárstva. Musíme zabezpečiť, aby poľnohospodárstvo bolo flexibilnejšie, operatívnejšie a efektívnejšie. A to takým spôsobom, aby e, poľnohospodárstvo nezanikalo Regionalizácia je spravodlivá zo sociálneho hľadiska, avšak musí byť nasmerované na potreby, na skutočné potreby poľnohospodárov. Regionalizácia musí byť v súlade s jasnými kritériami. Ehm, v poľnohospodárstve musí existovať čitateľný a hmatateľný a aplikovateľný podporný mechanizmus, bez ohľadu na sektor alebo región. To, čo očakávame od poľnohospodárov, musí byť realistické a to tak, aby nebrzdilo poľnohospodárov zavádzať ekologické opatrenia napríklad. Nezabúdajme, že e, poľnohospodári musia splňať celú škálu podmienok. Niektoré opatrenia sú možno dobré, avšak nikdy e, sa nám ich nemusí podariť e, zrealizovať, ak ide o opatrenia, ktoré odrádzajú, namiesto toho, aby podporovali. Ak chceme zachovať európsky poľnohospodársky model, potrebujeme podporu všetkých európskych občanov. Dôležitá je biodiverzita, existencia malých a stredných podnikov a rôznorodoch najrôznejších poľnohospodárskych plodí, plodín. Čo sa týka zavedenia hornej hranice pladieb, musíme dbať na to, aby bola výťažnosť taká, aby sa zachovala rentabilita je veľmi e, dôležité e, monitorovať, ako to bude fungovať v praxi. Čo sa týka aktívneho poľnohospodára, podmienky musia byť e, flexibilnejšie tak, aby členské štáty lepšie využili existujúce podmienky. Čo sa týka redistribučných kritérií musíme e, zohľadniť dôsledky klimatických zmien, totiž klimatické zmeny dopadajú viac na isté časti európskeho kontinentu ako na iné časti. Čo sa týka e, stabilizácie cien na trhu, je potrebné prijať opatrenia, na zlepšenie e, potravinového reťazca tak, aby sa životaschopnosť celého sektora posilnila a zabezpečila, tak aby e, poľnohospodársky trh lepšie čelil klimatickým zmenám a ich dôsledkom. Napriek týmto všetkým aspektom vidím v návrhu komisie aj isté pozitívne aspekty. Máme pred sebou veľmi ťažkú prácu, Máme prijať spoločné rozhodnutia, avšak ak preukážeme dobrú vôľu, budeme schopní prijať e, politické rozhodnutia, ktoré zabezpečia lepšiu spoločnú poľnohospodárskú politiku. Ďakujem, pani ministerka. E, vypočujeme, vypočujeme si teraz Simona Kamínyho, írskeho ministra poľnohospodárstva. Ďakujem, pán predseda aj komisár. Kolegovia ministri a poslanci, najprv chcem povedať, že naozaj vítam tento dialog. Ako bývalý poslanec Európskeho parlamentu pred pár rokmi a terajší minister, e, silne vítam zvyšnú zodpovednosť, ktorú má Európsky parlament e, pri E, úsilí nájsť riešenie, ktoré nám bude vhodné pri reforme SPP a mm, tento dialog začal preto mm, dlhý proces, ktorý e, dúfam e, priniesie výsledky pre prospech všetkých členských štátov. Toto je v konečnom dôsledku o snahe e, reformovať e, SPP v prospech členských štátov a zabezpečiť e, udržateľnosť celej EÚ a výrobe väčšie množstva potravín, ktoré potrebuje Európa aj širší svet, ale takým spôsobom, ktorý rešpektuje planetu a životné prostredie, v ktorom pestujeme tieto potraviny. Mám obmedzený čas, takže dovolte mi vyjadriť sa k viacerým návrhom, ktoré komisia vydala. V prvom rade, čo sa týka rozdelenia prostriedkov medzi členskými štátmi, toto je citlivá, ťažká otázka z hľadiska mnohých. Z hľadiska Írska podporujeme tú pragmatickú metódu, ktorú použila komisia ako východisko pre rozhodovanie o prerozdelení, no chceme silne povedať, že e, zatiaľ čo sa tá metóda uplatňuje pre e, peniaze v pilieri 1, teda pre priame platby, takže stále je e, tu ešte otázka, ako plánujete prerozdeliť e, peniaze v pilieri e, 2 a mali by sme viesť rozhovor, ktorý sa týka aj pilieru 1 aj 2, než e, podpíšeme a odsúhlasíme jeden či druhý a to je zásada, ktorú by komisia mala zohľadniť čo sa týka rozdelenia prostriedkov v členských štátoch, e, keď budú rozdelené národné e, rozpočtové kapitály, toto je najťažšia otázka pre môj štát. A mm, ten návrh e, paušálnej platby na výmeru, ktorý navrhuje mm, komisia, spôsobí obrovské problémy v mojom štáte aj v mnohých ďalších, ktoré majú rôznorodé systémy poľnohospodárskej výroby, a ktoré majú historický základ, kde sa eh, produktivita podporuje prostredníctvom predchádzajúcich systémov eh, pladieb a tým, že to eh, tými, z týchto rôznych systémov premeníte na platbu, na výmeru, kde vlastníci pôdy a nie rolníci budú dostať platby na základe výmery pôdy, ktorú vlastne myslím si, že to spôsobí škodu v výrobe potravín a musíme to premyslieť a musíte umožniť členským štátom, aby mali prvozný postup a mm, prispôsobili a na mieru pripravili návrhy mm, členským štátom a aby komisia skladovala mm, systémy pre tieto prispôsobené a naši na mieru šité riešenia, ktoré nebudú mať dopad na konkurencieschopnosť a zásady voľného trhu. No, keď sa budete snažiť e, vnútiť paušálne riešenie platieb e, pre všetky štáty vzhľadom na rôznorodosť e, členských štátov, na tom sa ťažko bude môcť zhodnúť. Myslím, že štáty potrebujú prúznosť, či už v rámci súboru pravidiel alebo zásad, ktoré by komisia mohla určiť pre tieto štáty. Rovnaký prístup by sme mohli prijať pre tie ekologizačné zelené opatrenia. Ja som za návrhy pre ekologizáciu a myslím si, že Európa by mala kázať svetu v otázke mm, výroby, ktorá má nízke mm, emisie CO2 a spotrebu surovina, ale myslím si, že tento princíp e, by mal platiť ináč e, pre Stredomoria a pre škandinávské štáty, kde sú úplne iné ročné obdobia bez ohľadu na plodiny. Mm, Takže chcem povedať komisiu z mesta toho, že nám dávajú e, jednoduché voľby na výber mali by dať e, rôzne alternatívy členským štátom, ktoré môžu uplatňovať a tiež by ste mali e, mať e, možnosť ako postupovať pri nedodržaní tohoto prúžneho postupu. Čo sa týka iniciatívy pre mladých farmárov, súhlasím s komisárom a tiež s tým prístupom, že by to malo byť povinné. Mali by sme vymáhať toto tempo pri pozbudzovaní mladých farmárov a ich podpore v mladých rokoch, ale v Írsku žiaľ je len 7% e, rolníkov pod 30 rokov a to treba podporovať. Čo sa týka druhého piliera, e, myslím, že treba jasnejšie popísať, ako chcete prerozdeľovať prostriedky a Myslím si, že ten prístup o tom, ako sa tie peniaze majú čerpať, je správny. Všetko vychádza z odhodlania mm, venovať sa inovácii e, do podhospodárstva a e, zodpovedným prístupom k klimatickým zmenám a zabezpečeniu potravinovej bezpečnosti. Naša priorita bude o e, zlepšovaní mm, programov investícií na farmách, aby rolníci mohli čeliť výzvam, e, ktoré sú pred nimi. A čo sa týka krízového manažmentu, myslím si, že e, ste správne zostavili tie návrhy, ktoré ste doteraz videli k tým e, intervenciám a pomoci pre súkromné skladovanie potravín. Myslím si, že čo sa týka krizového riadenia, určite komisia bude môcť rýchlejšie reagovať na potravinovú krízu, ktorú sme zažili za posledných 6-8 mesiacov, kde sme nemohli dosť rýchlo reagovať. Tak myslím, že tu máme dobré východisko a som si vedomý, že Írsko sa ujíma predsedníctva EÚ v prvej polovici 2013 a to bude veľa práce v tom období a teším sa na spoluprácu s parlamentom, komisiou a radou, aby sme sa snažili e, mať taký kompromis, ktorý bude pre všetky priateľný. Putáty. Ďakujem, Simon. Teraz moje slovo poslanci. na má slovo mm, pán Agňo a potom pani McGuinness. Agňo na 3 minúty. Thank you, Chairman. Um, I want to concentrate on... Ďakujem, pán predseda. Chcem sa sústredovať na tú ekologizáciu alebo zozeleňovanie, pretože už teraz uh, rolníci v Spojenom kráľovstve príjmajú zod rozhodnutia na základe týchto návrhov a tieto rozhodnutia sú škodlivé pre životné prostredie. Títo rolníci sa rozhodli e, ne e, uzatvoriť e, ekologické dohody s vládou Spojeného kráľovstva. Máme taký systém, kde môžete sa rozhodnúť pre základný ekologický program alebo vyšší ekologický program. Tieto prebiehajú 35 rokov, a podpisu zmluvy a oni um, tým pádom uh, zaberajú pôdu a keď sa rozhodnú ich podpísať na dlhšie, tak to bude nad rámec tých 7%, ktoré ste chceli vyčleniť. Treba teraz urobiť veľmi rýchle kroky, pretože keď nebudeme rýchlo konať, tak uh, títo farmári ne, um, podpíšu tieto ekologické dohody. Zaujalo ma, že uh, organickí uh, rolníci môžu byť vylúčení z toho a keď áno, tak potom prečo by iní farmári nemohli? Prečo majú organickí farmári mať e, túto výsadu? Keď sa pozrieme na um, plodiny, Najprv som si nemyslel, že to bude veľký problém doma, pretože väčšina rolníkov e, nepestuje viac ako dve plodiny, ale e, teraz kdokoľvek, kto má viac ako 2 mm, hektáre, menej ako 2 hektáre alebo 500 akrov, tak pravdepodobne e, má dodavateľov a sám je veľký rolník. A takýto veľký rolník e, kvôli efektivnosti bude trvať na tom, že tieto e, farmy budú mať jednu plodinu jeden rok, takže celá farma bude pestovať jeden rok pšenicu a potom ráž a potom možno jačmeň ďalší rok. Aby toto splnili, všetky tie malí rolníci budú musieť rozdeľovať svoje farmy na všetky rôzne plodiny každý rok a potom, keď prídu veľké stroje, vykonal svoju prácu, e, tak potom sa budú musieť presúvať niekde ďalej a to bude neefektívne, pretože veľa paliva sa minie na presunie týchto mechanizmov. A myslím si, že treba hľadať pravú hodnotu, kde začať to uplatňovať a zvýšiť ten limit 500 e, akrov, aby to postihlo len tie, na, tie veľmi veľké farmy. Hovoria nám, že tieto ekologizačné opatrenia e, sa týkajú klimatických zmien, teda e, napríklad keď zoberiem 7 e, na mojej farme, takže keď 7% znižím moje plodiny, tak to zlepší klímu na svete, ale to určite zvyšší hľad na svete. A keď som si počul španielskú ministerku poľnohospodárstva, to hovorila, že má obavy z tých 50% spolufinancovania. E, dúfam, že vie o tom, že sú tu e, návrhy zvyšiť to ešte na 90% alebo viac e, pre španielského suseda, to Portugalsko. Ďalšia vec, ktorú mi spôsobuje obavy, je stav podnospodárstva štátov, ktoré sa ujmú predsedníctva, čo skoro osobitne Cyprus. Strávil som pár dní na Cypre v januári je to veľmi mm, príťazlivý štát a dobre zorganizovaný cestovný rúk a mm, tam, kde som sa pohyboval, som videl len dva traktory a to mi nedáva dvaru, že Cyprus má dobre e, rozvinutý e, poľnohospodárstvo a ne dôverujem tomu, že budú môcť zlepšiť e, poľnohospodárstvo Británii, takže minister z môžete sa mi pozrieť do očí a povedať, že váš tým eh, je toho schopný. Ďalej pani McGuinness, nech sa páči. You, um, shall... Ďakujem, pán predseda. Um, túto výzvu doplním ďalšou výzvu. No, ak dovolíte, budem mm, sa ďalej venovať téme priamých pladeb už e, hovoríme a počúvame sa viac ako dve hodiny a slovo prúznosť spomenul v skutočnosti každý minister, ktorý prispel do debaty a preto je to vec, e, ktorú komisia bude musieť posúdiť, keď budeme preberať podrobnosti tohoto návrhu, pretože ide o to, aby sme mm, to predstav, že budeme môcť skončiť s paušálnym riešením za pár rokov, nebude prijatá v tejto sále, ani u tých, ktorí chápu sú v každom členskom štáte. Ja eh, chápem, že eh, budem musieť prijať harmonogram našej práce. Ja vítam eh, vašu silnú obhajobu, vášho návrhu, komisára, aby ste mali tieto návrhy uplatené v praxi od 1. januára 2014. A vítam dnešné príspevky, je mi jasné, že je pravdepodobné, že možno bude ťažké to dosiahnuť, ale som za to, aby sme v dobrej viere sa snažili toto zlepšenia. K tej otázke, ktorú položil kolega Lavia, v súvislosti s rozpočtenými diskusiami táto možno ovplyvní harmonogram na možno než opustíme túto sálu, mohli by sme sa k tomu vrátiť a uvidíme, kde sa tieto diskusie nachádzajú, alebo či prebiehajú v tandeme, alebo kam sa uberajú. Veľa sme hovorili o byrokracii a teraz e, neviem, či budete hovoriť o ekologickej kracii, pretože sa pýtam, či niektoré vaše návrhy budú viesť k vyššej byrokracii pri ekologických opatreniach a dnes tento dojem posilnili niektorí ministri, ktorí sa vyjadrili a myslím si, že nechcete, aby sa to stalo a tento parlament to nedovolí, pretože tá vec, o ktorých e, farmári stále hovoria, teda úroveň byrokracie, ktoré čelia osobitne k tým zeleným návrhom viem, že moji kolegovia hovoria o tom, že tieto veci sú veľmi preskriptívne a chcú riadiť ich farmy aj na nízkej úrovni, na malej úrovni a toto musíme podrobne posúdiť, aby sme rozšírili pojem ekologizácie. U nás je 40 odtieňov zelenej a je veľa spôsobov, ako môžeme zlepšiť tieto návrhy, ako zabezpečiť, že poľnohospodárstvo bude efektívnejšie využívať zdroje a zabezpečíme, že bude reagovať na klimatické zmeny a potreby ochrany vôd. Pre niektoré členské štáty to možno vôbec nebude platiť, hlavne tie opatrenia, ktoré ste navrhli a preto je dôležité, aby sme dosiahli istý pokrok. Čo sa týka prerozdeľovania platieb aj v členských štátoch, aj medzi členskými štátmi, to je ťažké, ako vieme. Nebolo by to ťažké, keby rozpočet nebol problémom a O tom mm, bol úvod moje vystúpenia. Vieme, aký je stav rozpočtu, ktorý máme poskytovať rolníkom. No, musíme pochopiť dôsledky, hlavne v členských štátoch aj tiež medzi členskými štátmi. A Musíme citlivo vnímať e, rôzne názory, ktoré vznikajú za stolom, pretože budeme musieť e, dosiahnuť na tom dohodu a tiež vítam návrhy komisie aj ostatných zúčastnených, pretože budeme musieť e, vyvinúť hĺbší pracovný vzťah, pretože ľudia, ktorí počúvajú túto rozpravu, sa budú snažiť plánovať svoje poľnohospodárske činnosti po roku 2020 a Takisto spotrebitelia sú veľmi citliví aj voči kvalite, aj cenám potravín, takže chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí k tomu prispeli a toto je veľmi dôležitá súčasť naplnenia našich cieľov. Grazie, Maria. Adesso darò la parola. Ďakujem, Mária. Máme teraz troch ministrov. Začneme Robertom Rosom z Talianska, štátnym tajomníkom následne na to minister za Lotisko a Litvu. Roberto, nech sa páči. E, vážení kolegovia, ďakujem za zorganizovanie tohto stretnutia, aby sme sa spoločne zamysleli, pretože máme pred sebou veľkú úlohu. E, musíme skoncipovať novú SPP, ktorá bude čeliť budúcim výzvam Skúsenosti nám ukazujú, že európsky poľnohospodári musia byť konkurencieschopnejší, aby na medzinárodných trhoch boli silnejší. Potrebujeme teda menšiu byrokratickú záťaž, tak to spomenuli moji prederečníci. Musím však s politovaním skonštatovať, že návrhy komisie sa vôbec neoberajú týmto smerom, keďže komisia navrhuje systém priamých platieb, ktorý je nesmierne komplikovaný a zavádza nové byrokratické bremena, administratívne bremena a nie je vôbec flexibilný. Dovolte mi uviezť jediný príklad. Napríklad um, opatrenia na ekologizáciu sú veľmi nákladné a ťažko kontrolovateľné a zároveň užitočnosť pre ochranu životného prostredia je skutočne pochybná. Dovolte mi preto, aby som za svoju krajinu povedal, že tu systematicky chýbajú kontroly dodržovania ekologických cieľov je úplne zbytočné aby sme zavádzali také opatrenia, ktoré by následne neboli možné, nebolo možné kontrolovať. Ďalším bodom je e, konvergencia jednotlivých priamých platieb v rámci členského štátu i v tomto zmysle je návrh neflexibilný, pretože neumožňuje členským štátom istú flexibilitu pri vyplácaní priamých platieb producentom. Preto musí byť celý tento systém zjednodušený a nesmú vznikať nové náklady pre poľnohospodárske podniky a členským štátom musí byť ponechaná subsidiarita. Čo sa týka kolísanie cien, e, kolísanie cien potrápilo poľnohospodárov a v dôsledku kolísania cien nie sme dosť konkurencieschopní a preto potrebujeme oveľa účinnejšie opatrenia na zachovanie stability, stability zisku. A z tohto dôvodu potrebujeme motivovať poľnohospodárov, aby koncentrovali svoju ponuku a zároveň, aby sa zlepšilo fungovanie agropotravinárskeho sektora. Zároveň musíme zlepšiť e, monitorovanie poľnohospodárskej produkcie s cieľom dosiahnuť efektu, že e, distribučný reťazec nebude uprednostňovať e, dovoz pred používaním vlastnej produkcie. A na to potrebujeme existujúce predpisy. Návrh komisie však ide presne opačným smerom, keďže vytvára veľmi komplikovaný systém, ktorý nezodpovedá požiadavkám podnospodárských podnikov. Ďalej, tu máme návrh na automatické uvoľňovanie finančných prostriedkov pre tie členské štáty, ktoré majú regionálne plánovanie. Je úplne jasné, že tieto členské štáty potrebujú nevyhnutnú flexibilitu na rozloženie zdrojov na úrovni regiónov, pretože nie je možné, aby členské štáty, ktoré majú regionálne usporiadanie, mali e, znevýhodnenú pozíciu v porovnaní s centralizovanými štátmi. Čo sa týka prvého a druhého piliera, tu je E, to je otázka súvisiaca s rokovaním o viac, viacročnom finančnom rámci. Chcem zúrazniť tú skutočnosť, že riešenie týkajúce sa prerozdeľovania finančných zdrojov na základne plochy je pre mňa úplne nepriateľné, ak sa nezohľadňa ďalšie faktory. To by bola veľká chyba. Kvalita, efektivita a účinnosť by bola obetovaná len z dôvodu výmery, teda plochy, a preto musíme vybudovať inú metódu. Ďakujem, pán Roberto Rosso, a teraz odovzdávam slovo Laviuta Strajnuma eh, z Lotiska. Týmto sa chcem ospravedlniť za zlú výslovnosť mena. Vážený pán komisár, vážení poslanci, Vážené dámy a páni, chcel by som vysloviť e, svoje potešenie nad možnosťou diskutovať o, e, o zmenách v spoločnej poľnohospodárskej politike. Lotyšsko si myslí, že tieto návrhy mm, obsahujú mnoho veľmi zaujímavých myšlienok, ale kvôli e, nedostatku času sa budem venovať len najdôležitejším problémom. E, lotyšskí poľnohospodári e, nemôžu sa uspokojiť s touto nerovnováhou pri priamých platbách. Uvediem niekoľko údajov. V roku 2017 lotyšskí poľnohospodári dostanú na hektár 144 eur. To je len 54 z priemeru v EÚ. Ak e, si to porovnáme s ostatnými krajinami v EÚ, je to vlastne trikrát väčší rozdiel Samozrejme, dá sa povedať, že niektoré zdroje stoja toľko, toľko, ale máme predsa e, výpočty, ktoré nám ukazujú e, tieto e, údaje. Neviem, ako tento rozdiel dokážeme vysvetliť lotyšským poľnohospodárom. historické údaje nemôžeme brať za základ. To nezodpovedá skutočnej situácii. Žiaden členský štát EÚ by nemal dostávať menej než 20 pod priemernou hodnotou. Dnes máme len 6 európskych štátov, ktoré podľa výpočtov Európskej e, komisie sú e, viac než pod týmito 20 percentami. E, rada by som e, súhlasila so slovami írskeho pána ministra. E, máme záujem o transparentnosť druhého piliera a o transparentnosť prerozdelenia. Nesúhlasíme s komisiou, že 5 percent z druhého piliera má byť prenesených na prvý pilier to by priame platby zvýšil, ale to je len 5 eur na hektár a to problém nevyrieši. Na záver chcem povedať, e, že podporujeme aktívne e, princíp zazelenania a budeme sa aktívne zúčastňovať na ďalších diskusiách. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo má pán Kazistarke Vičius z Litvy. Vážený pán komisár, e, ministri, myslím si, že konkurenciaschopnosť a spravodlivosť musí byť základná črta e, SPP pri implementácii e, cieľov Lisabonskej zmluvy a preto musíme prijať rovnaké podmienky pre túto implementáciu pri rozširovaní pôsobnosti SPP a potrebujeme špecifický model financovania nad rámec roku 2013 zabezpečiť e, realizáciu výzieb napríklad e, klimatické zmeny a posilňovanie konkurencieschopnosti e, pri znižovaní e, priamých podpor. Musíme neustále naplňať e, roz, rovnaké požiadavky rozvíjať eh, vidiecky eh, priestor a rozvíjať plnohospodárstvo a je preto veľmi ťažké zabezpečiť rovnakú úroveň podpory na 1 hektár na celej území Európskej únie, čo je dané rozdielnou klímou, rozdielnymi sociálnymi podmienkami. Avšak e, z hľadiska budúcich výhľadov musíme zabezpečiť spravodlivý e, prístup a rovnaké zachádzanie voči všetkým členským štátom Európskej únie, tak aby sme vyriešili problém dvojrychlostnej Európy. Preto sa musíme dohodnúť na prechodnom období v rámci reformy SPP už takéto jedno obdobie existovalo a trvalo 7 rokov. Musíme vytvoriť rovnaké nerozdielne podmienky, spravodlivé, a preto nie je vhodné, aby prechodné obdobie bolo dlhé. Je potrebné čo najrýchlejšie dosiahnuť európskeho priemeru, to znamená na začiatku budúcich finančných výhľadov. Súhlasíme mm, s vyrovnávaním eh, v rámci existujúceho systému priamých platieb, keďže v súčasnosti tieto priame platby sú značne nižšie. Dovolte mi niekoľko ďalších poznámok k návrhom reformy SPP. Máme isté pochybnosti ohľadom ekologizácie, respektíve ohľadom plochy v rozmedzi 30%. Chceme, aby došlo k väčšej flexibilite na strane členských štátov z hľadiska prerozdeľovania platieb a preto by nemali existovať žiadne horné hranice pri ekologizácii. Čo sa týka priamých platieb, radi by sme privítali lepšiu definíciu aktívneho farmára a malého farmára. Definícia aktívneho farmára by mala byť zlepšená a čo sa týka malých poľnohospodárských podnikov, tu by sme mali zaviesť istú sociálnu podporu, mali by byť podporovaní na to, aby zachovali svoju poľnohospodárskú činnosť. Čo sa týka e, vidieka, myslíme si, že musíme uplatňovať objektívne kritéria a vychádzať zo súčasnej situácie, ale neposudzovať tieto tým, témy izolovanie od prvého piliera. Čo sa týka opatrení na trhu, e, ceny e, sú nestabilné a preto podporujeme myšlienku, aby hlavné trhové opatrenie, teda regulácia, E, zabezpečila lepšiu stabilitu. Avšak sú tu návrhy, ktoré pre Litvu priateľné nie sú. Už o tom hovorili i moji predrečníci. Napríklad ide o otázku e, otázku zrušení kvot na cukor po roku 2015. Ďakujem. Teraz odozdám slovo pánovi Spirosovi Danelisovi z Európskeho parlamentu. E, dovolte mi aby som vysoko vyzdvihol túto inovatívnu iniciatívu. Myslím tým na toto novátorské stretnutie, čo sa týka ekologizácie, bolo by veľmi vhodné, ak by sme zohľadnili e, špecifika jednotlivých európskych regiónov. Napríklad olivové háje sú e, tradičnou e, plodinou, ktorá nepotrebuje veľa hnojív a, e, za, a podporuje zachovanie tradícií a zintenzívňuje biodiverzitu a zároveň podporuje rozvoj regiónov, ktoré nemajú možnosť pre iný charakter ekonomickej činnosti Prečo teda táto tradičná poľnohospodárska činnosť eh, by nemala dostať ekologizujúcu podporu, tak ako to nazývame v rámci návrhu reformy SPP. Je veľmi dôležité eh, zohľadniť, eh, zohľadniť súčasnú krízu Zároveň e, musíme zohľadniť všetky programy rozvoja vidieka, ktoré zatiaľ dobiehajú. Čo sa týka výberu kritérií e, pre druhý pilier a pre financovanie rezerv, tu treba e, zohľadniť finančnú náročnosť ktorú musia znášať zatiaľ len južné členské štáty. Musíme transparentniť a zjednodušiť administratívne postupy. Myslím tým teraz na opatrenia, ktoré sa týkajú všetky regióny a všetky členské štáty Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem, Spiros vypočujeme si ďalších troch ministrov a vypočujeme si Romana Schneidera z Luxemburgu, následne na to Jima Pejsa, zástupcu sekretára Spodného kráľovstva a ako tretie e, sa prihovorí Slovensko. Vážený pán komisár, ministri, milí kolegovia, e, vážené dámy, vážení páni poslanci, dovolte mi v prvom rade Eh, poďakovať sa pánovi komisárovi, ako aj predsedovi rady za toto stretnutie. Vieme, že reforma je to na to, aby eh, sme čelili výzvam a aby sme zodpovedali očakávaniam občanov Európskej únie. Eh, vieme, že kvalita a kvantita európskeho poľnohospodárstva je absolútna priorita a preto potrebujeme patričný rozpočet čo sa týka prerozdelenie rozpočtu na členské štáty, ja si myslím, že by sa to malo diať na základe rozpočtov z prvého a druhého pilieru a to za použitie rovnakých princípov, tak aby sme dospeli k spravodlivému a rovnomernému prerozdeleniu rozpočtu. Musíme, tak ako sa to stalo v minulosti, e, dospieť ku konsenzu. Čo sa týka návrhu ohľadom priamých platieb, dovolte mi, aby som spomenul ten fakt, že Eh, pre Luxembursko sa prikláňa k priamým platbám a to preto, že ide vlastne o kompenzačnú eh, platbu za vyššie náklady na poľnohospodárstvo v istých e, eh, poľnohospodárskych častiach Európy. Čo sa týka tej tzv. ekologizujúcej zložky, nemali by sme prichádzať s novými podmienkami a kritériami z hľadiska životného prostredia, pretože to e, môže e, mať neblahý vplyv na vidiecký rozvoj. Práve e, opačne, mali by sme zohľadniť regionálne a miestne špecifika. Mali by sme teda sa odraziť od absolútneho e, prikláňania sa k ekologizácii čo sa týka e, mladých poľnospodárov, to úplne podporujeme. Čo sa týka podpory e, e, malých poľnospodárov, to by sme radi nechali na rozhodnutie členských štátov. Návrhy komisie zvýšia administratívnu záťaž členských štátov, ako aj podnikov, napríklad, napríklad rozšírenie krížového plnenia v nových oblastiach a zároveň E, sa mi nepozdáva, sa nám nepozdáva definícia aktívneho poľnohospodára. Preto si mysl, a napriek tomu si myslím, že návrhy idú správnym smerom, pretože zachovávajú istú kontinuitu v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Napriek tomu e, návrhy neprichádzajú so žiadnym znížením administratívnej E, záťaže. Potrebujeme viac monitoringu a hodnotenia. Potrebujeme väčšie prepojenie s inými štrukturálnymi fondmi, ako aj s ďalšími inovatívnymi programy, tak aby e, sme mohli vygenerovať čo najviac e, pridanej hodnoty, najmä s nevýhodneným oblastiam. Dovolte mi na konci vyzdvihnúť dôležitosť znevýhodnených oblastí a mimoriadnej pozornosti venovanej tejto, e, týmto oblastiam. Hodnoty, respektíve kritéria, e, ktoré v kontexte znevýhodnených oblastí používame, sú nedostačujúce preto je potrebné e, posilniť záchrannú sieť vývoj e, vinárstva a vinohradníctva e, by malo byť e, podporené a posilnené. A na konci dovolte mi povedať, že ešte stále nepadol žiaden návrh ohľadom kvot na mlieko od roku 2015. Ďakujem ešte raz vyzývam vás, aby ste dodržiavali rečnícky čas. Jim Pace, Spojené kráľovstvo. been involved in this afternoon's discussion. I think it's extremely useful that we exchange these views. Dovolte mi, aby som sa poďakoval všetkým eh, organizátorom. Dovolte mi, aby som tiež eh, zdôraznil ten fakt, že Spojené kráľovstvo chce byť aktívne v tejto diskusii tak, aby sme urobili všetko preto, aby SPP zohľadňovala potreby budúcnosti. Je to však celá séria prvkov, ktoré vítame, najmä flexibilita piliera 2 a taktiež tie záväzok komisie eh, v oblasti vývoja a výskumu. Avšak eh, eh, mnohí spomenuli, že sa produkcia musí zvýšiť, ale tieto návrhy to neodzrkadľujú. Nespomína sa, čo to vlastne znamená. Nie je tu zohľadnený vývoj za 2-3 roky, keď ceny jednotlivých poľnohospodárských produktov stúpali a dopyt sa neustále zvyšuje, celosvetový dopyt sa tiež zvyšuje. Uvidíte, že cena komodít sa bude zvyšovať dôjde k istej volatilite, avšak sa celkový trend bude zvyšovanie cien a to musíme zohľadniť. A preto musíme hovoriť nielen o tom, koľko peňazí investovať, ale kde ich investujeme, tak aby sme zohľadnili súčasnú situáciu. A tu vidíme, že vlastne sme premárnili príležitosť na e, efektívne využitie e, finančných prostriedkov pre poľnohospodárov pre inovatívne e, projekty na využitie e, rastúceho trendu cien. Zároveň e, by sme privítali väčší dôraz na pilier číslo 2, pretože tento mechanizmus musí byť konkurencieschopný. Pilier 2 je efektívnejším nástrojom pre ekologizáciu Aspoň tak sme to my robili už mnoho rokov v Spojenom kráľovstve. Ak budeme mať e, prvok e, ekologizácie v prvom pilieri, e, musí to byť prínosné nielen pre farmárov, ale musí to byť zároveň aj veľmi jednoduché. Pán komisár to povedal, že 7% nemá byť nechané ležať úhorom, ja túto poznámku veľmi vítam, pretože v období, keď sa zvyšuje dopyt po potravinách, by to bolo nevhodné, keďže e, mnoho fariem nebude mať k dispozícii 7%, kde sa nič nepestuje, budú to ploty, e, rybníky avšak budú existovať, farma, budú existovať farmy, ktoré jednoducho 7% k dispozícii mať nebude. Veľmi ťažké vyňať 7% výmery z aktívneho poľnohospodárstva. Tiež e, podporujem tých kolegov, ktorí sú proti zavádzaniu hornej hranice, pretože by to nebol správny smer. Keď som si vypočul svojich kolegov z výboru pre poľnohospodárstvo, dospel som k názoru, že proces konvenger, konvenger, konvergencie nie je priateľný a preto dúfam, že komisia stiahne tento návrh a zároveň súhlasím so všetkými poznámkami, ktoré zazneli o zjednodušení. To si želáme všetci, je to veľmi ušľachtilý cieľ, ale zároveň sa domnievam, že tento návrh nás týmto smerom nezavedie. Ďakujem. Ďakujem. A teraz odozdám slovo Žoltovi Šimonovi, eh, minister eh, pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Dovolte, aby som úvodom privítal túto diskusiu aj na tejto pôde. Je to neštandardné, že vedieme aj my ministri eh, na tejto pôde v takejto fázi prípravy tohto dokumentu diskusiu. Ale v mene Slovenskej republiky musím povedať, že návrh reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky je pre Slovenskú republiku istým sklamaním. Považujeme ho za málo ambiciózny v odstraňovaní nerovností v úrovni podpor medzi členskými štátmi a v zjednodušení spoločnej poľnohospodárskej politiky a pre členské štáty, ako aj pre samotných poľnohospodárov. Prílišný dôraz sa kladie na ekologickú stránku, ktorá pôsobí Slovenskej republike na ďalšiu extenzifikáciu poľnohospodárstva, pričom dosiahnutie cieľov spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä ekologických, nie je podľa súčasného nastavenia tak jednoznačne isté. Slovenská republika má preto výhrady k viacerým prvkom reformy. Dovolte ale skôr poznamenať jednu pripomienku. Na jednotnom trhu musia platiť rovnaké pravidlá. Rovnaké pravidlá nie, sú uplatňované z hľadiska výpočtu podpor pre jednotlivé krajiny. Ako, ako chceme byť konkurencieschopné na jednotnom trhu a v svetovom hospodárstve, keď konkurujeme sami sebe v rámci Európskej únie a máme rozdielnú výšku podpory každá krajina zvlášť za tú istú komoditu. Tak ako tu bolo spomenuté Dánsko a Litva Práve preto máme problém z hľadiska výpočtu alebo vyrovnávania týchto platieb. Slovenská republika má za to, že sedem rokov prechodného obdobia ako novej členskej krajiny je pomerne dostačujúce na to, aby sme sa vyrovnali a nepotrebujeme ďalšie obdobie. thirty percentná alokácia prostriedkov priamych platieb na greening pri seven percentnej e, vylúčení plochy je presne opačným smerom e, než e, produkcia potravín, ba naopak. Takéto, e, veľký, takýto veľký program 30 alokácie na zazelenanie bude pôsobiť kontraproduktívne a bude viesť k zvyšovaniu cien potravín. Práve preto si myslíme, že e, toto opatrenie má byť s nižším percentom alokácie a na dobrovoľnej báze. Zásadnú výhradu máme k progresívnemu kráteniu priamych platieb takzvanému zastropovaniu a dúfam že tak ako môj kolega predrečník a aj z ďalších krajín sme sa vyjadrili zásadným nesúhlasom tak komisia tento svoj návrh prehodnotí a nebude uplatňovať pretože e, zastropovanie platieb je presne v opačnom cieli alebo smere s konkurencieschopnosťou. definícia aktívneho farmára kde Slovenská republika víta túto definíciu a podmienku, ale musíme úprimne sa zamyslieť nad tým, či 5 príjmov z poľnohospodárskej činnosti je dostatočnou definíciou pre aktívneho farmára. Či táto podmienka je e, dostatočne ambiciozná. My sme presvedčení, že to má byť nie 5 ale minimálne 30 z poľnohospodárskej výroby Zrušenie e, systému platieb SAPS e, a zavedenie systému platobných nárokov je podľa nás nie zjednodušením, ale naopak zavedením komplikovanejšieho systému. Naviac, ako chceme podporovať mladých farmárov, keď platobný nárok bude mať ten, ktorý žiadal v roku 2011, keď stanovíme rok 2011 za referenčný. To znamená, že v roku 2014 e, žiadny mladý farmár nemôže dostať podporu práve preto máme výhradu aj voči stanoveniu referenčného roku. two thousand and eleven v mnohých členských krajinách počet fariem a farmárov neustále rastie a keď stanovíme úroveň na rok two thousand and eleven tak žiadny mladý farmár žiadne malé farmy do budúcna už nebudú môcť vznikať. zrušenie kvót v sektore cukru zásadne s tým nevieme súhlasiť. ja osobne si pamätám reformu cukru sedel som vtedy v Rade ministrov ako minister. Boli sme ubezpečení, že nemôže dopadnúť negatívne pre Európsku úniu. Tento rok sme mali možnosť vidieť jeho skutočný dopad. Na druhej strane vítame ponechanie dobrovoľnej viazanej platby a navrhujeme rozšíriť podporované sektory aj o monogastrické zvieratá a taktiež zvýšenie podielu z ten na väčší no, podiel twenty až thirty tak aby zabezpečil skutočný cieľ reformy, a to produkciu potravín ako prvotný cieľ. Ďakujem. Bene, grazie. Adesso il turno dei deputati. Vicepresidente Polson la parola. slovo pani Polsonovej, podpredsedničke komisie. Ďakujem, ďakujem. Pán predseda, A ja by som sa rada poďakovala ministr... Čo sa týka druhého piliera v spoločnej poľnohospodárskej politiky, dovolte mi e, výrazniť, že to je skutočne veľmi dobrý návrh, avšak chýbajú nám e, možnosti e, zvýrazniť úlohu žien najmä mladých žien, ktoré chcú e, zachovať svoju poľnohospodárskú činnosť, svoju poľnohospodárskú aktivity. Totiž muži a ženy poľnohospodári majú problémy s pokračovaním e, vo svojej poľnohospodárskej činnosti. Hovoríme o ekologickej, ekologicky kompatibilnejšej poľnohospodárskej výrobe. Prečo si nezadefinovať realistický cieľ a takto urobiť z poľnohospodárstva a lesníctva samostatný nezávislý celok. A to napríklad e, tým spôsobom, že by sme využívali exkrementy zvierat, poľnohospodárských zvierat na kúrenie. Potrebujeme ušetriť e, spotrebu fosílnych palív. Musíme znížiť emisie CO2. Toto všetko je o ekologickom poľnohospodárstve. Ja rozumiem týmto návrom, ale je ekologicko-byrokratického charakteru. Ak chceme dostávať dotácie musíme dotácie urobiť priamejšími, musíme ich zjednodušiť. Je dôležité, aby aby poľnohospodári boli odmeňovaní za svoju samotnú poľnohospodárskú činnosť a e, za e, svoju činnosť prospech e, životného prostredia. Nesmiem zabúdať, že vlastne podporujeme poľnohospodárskú činnosť. Ďakujem pani Polsonová. E, máme tu ešte dvoch ministrov, Jacqueline Koslinen z Fínska a Valerio Tabara e, z Rumunska. No. Ďakujem, e, pán komisár, vážení členovia Európskeho parlamentu, milí kolegovia. Ďakujem všetkým organizátorom tohto fóra. Je to výborný začiatok spolupráce medzi tromi inštitúciami Rád by som sa zmienil o troch bodoch. Čo sa týka e, Fínska, rád by som e, zdôraznil, že legislatívny návrh potrebuje ďalšie rokovanie o reforme SPP. Pridávame sa e, k trom základným cieľom komisie, teda trvalo održateľná produkcia, využívanie, trvalo održateľné využívanie zdrojov a, a vyrovnaný poľnohospodársky rozvoj tak, aby poľnohospodárstvo bolo trvalo držateľného charakteru všade po celom území Európskej únie. Tieto ciele Európskej komisie môžu byť dosiahnuté veľmi jednoduchým spôsobom. Potrebujeme monitorovať eh, a to takým spôsobom, aby eh, tieto e, politiky boli neustále e, zjednodušované. Podporujem návrh Európskej komisie o e, postupnom odstraňovaní regionálnych rozdielov a zavádzaní paušálnych platieb Návrh komisie je veľmi dôležitý v tých regiónoch, kde poľnohospodárstvo je drahé. E, Fínsko zároveň podporuje ekologizujúcu zložku priamých platieb, ale na, tu, na tento návrh sa musíme pozrieť e, zblízka, aby nezvýšilo administratívnu záťaž celého systému. Po tretie, sľadom na podmienky, ktoré panujú vo Fínsku, vítame návrh e, komisie e, na e, rozsiahlý balík politík orientovaných do vidieckého rozvoja. Musíme veľmi dobre pripraviť realizáciu týchto politík. Čo sa týka regulácie trhu, komisia poukázala na Ehm, krízový manažment, na potrebu krízového manažmentu, ehm, čo sa týka odstranenia kvót po roku 2015, toto podporiť zatiaľ nemôžeme. Ďakujem. Ďakujem. Ehm, Valériu Tabara, nech sa páči. Pán predseda, vážený pán komisár, vážené dámy a páni, Dnešné podujatie um, má mimoriadný význam. Diskutujú sa tu problémy v odvetvi, ktoré je dnes uh, v Európe aj v budúcnosti bude veľmi dôležité. Na prvý pohľad sa uh, nám to všetko zdá veľmi komplikované a je zasluhou komisie, že nám predkladá uh, tieto návrhy. Tieto návrhy sú totiž veľmi dôležité pre obdobie 2014 až 2020. Toto podujatie má veľký význam aj preto, že e, sa tu dláždi cesta pre riešenie komplikovaného systému. Máme tu v Európskej únii dočinenia s veľkou rozmanitosťou, čo znamená špecifickosť poľnohospodárstva v jednotlivých krajinách, čo e, znamená špecifickosť poľnohospodárstva na regionálnej úrovni či na e, komunitárnej úrovni. Vyvstáva otázka, aké požiadavky e, budú v budúcnosti kladené na toto odvetvie poľnohospodárstvo nie len, že vyrába potraviny a využíva zdroje, Ide tu aj o to, aby sme e, dodávali v blízkej budúcnosti suroviny pre obnoviteľné energie. Európske poľnohospodárstvo e, musí po kvalitatívnej a kvalitatívnej stránke e, vyrábať veľmi dobré produkty a zároveň sa musí postarať aj o primeraný príjem poľnohospodárov tých, eh, ktorí spravujú veľké bohatstvo Európskej únie, pôdu, eh, lesy a tak ďalej. Samozrejme máme aj zodpovednosť voči spotrebiteľom. Eh, my výrobcovia a tiež spotrebitelia tu máme spoločnú zodpovednosť. Chceli by sme sa vyjadriť k niektorým opatreniam, ktoré je potrebné prehlbiť veľmi cieľenia, síce ako sa vyrovnajú priame platby jedna tretina z 90 percent. Máme tam e, rozdiel e, medzi krajinami. To jednoducho treba vyriešiť čo sa týka eh, um, ekologizačnej eh, zložky pri priamých platbách. Áno, to je dôležité, ale musíme vidieť, aké to bude mať inštitucionálne dopady a eh, tiež, či sa nezväčší riziko byrokracie. Mm, ďalej tie priame platby pre veľkých používateľov mm, je tu nebezpečenstvo, že pôjde len o veľké podniky, ktoré síce um, prispievajú veľkým podielom k bezpečnosti potravín a starajú sa aj o vysoké štandardy. Ak sa eh, vyškrtnú eh, finan- možnosti financovania pre určité odvetvia, ohrozí to potravinársky priemysel a momentálne e, tento návrh nie je atraktívny. Čo sa týka návrhov pre malých poľnohospodárov, ten vítame, musíme e, stanoviť inú hornú hranicu 5000 e, eur napríklad pre poľnohospodárov, e, ktorí e, prispievajú k inovatívnemu poľnohospodárstvu. Mladí poľnohospodári, to je tiež dôležitá téma. Tam tiež musíme diskutovať e, o percentuálnej sadzbe 2% z národného rozpočtu. Potom k spoločnej organizácii trhu musíme opäť naplánovať e, exportné e, e, príplatky, najmä na hovedzie meso a mlieko. Čo sa týka cukru, myslíme si, že komisia tu musí veľmi presne analyzovať, čo sa udeje na trhu v roku 2015, keď vypršia kvóty na cukor. My sme za to, aby sa predlžili až do roku 2018 Zároveň sme e, za e, pomerné a primerané e, narastanie kvóty 5 ročne. To by mohlo znížiť negatívne dopady, keď budú kvóty zrušené. Čo sa týka včelárstva, domnievame sa, že tu potrebujeme nové opatrenie aby eh, med viac eh, konzumovali eh, deti a musí to byť aj téma v školách. Rumunsko víta, pokiaľ ide o mlieko, nové opatrenia, najmä v vzťahu k vyjednaniu lepších zomlúv je potrebné vytvoriť akúsi bezpečnostnú e, sieť e, a program e, mliečných desiat v školách má byť podporený. Chceme tiež upozorniť na to, že je potrebné zabrániť komplikovaným narušeniam trhu. To, čo sa tu navrhuje pre mikro podniky a stredná veľké podniky je v poriadku Um, pokiaľ ide o vyčlenenie podľa um, počtu zamestnancov. Rečník je žiaľ prerušený. Grazie, Ďakujem pekne, tým pádom uh, sme vyčerpali uh, príspevky pánom ministrov a teraz dostanú slovo zástupcovia, ale poprosím vás, aby ste boli skutočne e, stručný, pán Ole Niták. Som veľmi rád, že tu môžeme dnes e, participovať na tomto rokovaní. E, vieme, že musíme pristúpiť k tejto reforme, aby SPP bol flexibilnejšie, aby zdolával Eh, prípadné krízy, aby bolo SPP ekologickejšie. V súčasnosti eh, však sa nachádzame z oči voči konkrétnym návrhom, ktoré nám predložila Európska komisia a počúvame tu najrôznejšie návrhy. Členské štáty sa líšia vo svojich stanoviskách. Eh, členské štáty vyjadrili rozdielne stanoviská a tieto e, názorové rozdiely sú rozsiahleho charakteru a e, to ma znepokojuje, keby v tejto miestnosti boli odbory, respektíve zástupcia farmárov a keď sa nám nepodarí práve pre tieto zaujímavé skupiny e, ponúknuť novú podobu SPP, prehráme boj za rozpočet SPP. A znamenalo by to, že spotrebitelia a podnospodári budú čeliť vážnym problémom. A preto na vás apelujem, aby e, sme boli otvorenejší mysľou, aby sme boli viac naklonení kompromisným riešeniam o reforme SPP. Ak sa nám to nepodarí, história sa zopakuje ako to bolo s rozpočtom e, pre najchudobnejších obyvateľov. Ak sa nám nepodarí nájsť kompromis ohľadom tohto návrhu, bitka bude stratená a rozpočet znížený. A teraz e, odoznám slovo zástupcovi Rakúska Edith Klauser na dve minúty. Ďakujem, pán predseda, vážený e, pán komisár, vážený prítomný, ďakujem za pozvanie a za možnosť spoločne s európskymi poslancami a s kolegami z členských štátov EÚ diskutovať o spoločnej poľnohospodárskej politike. Rakúsko považuje tieto návrhy za dobrý základ pre rokovania E, avšak budú potrebné určité zmeny, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Vzhľadom na čas, ktorý máme k dispozícii, sa obmedzím na niekoľko základných pripomienok. Najprv systém priamých platieb. E, tento má byť na základe návrhu komisie zmenený. Pre mnoho členských štátov aj pre Rakúsko to bude znamenať veľkú zmenu v tejto súvislosti niekoľko slov na tému e, dôležitú pre Rakúsko a síce zjednodušenie. Na nevyhnutnosť zjednodušenia už upozornilo veľa delegácií a aj Rakúsko požaduje zjednodušenie administratívy. Návrhy komisie e, ukazujú, e, že dôjde k skomplikovaniu tým pádom by, e, avšak ciele, e, ktoré sa snaží dosiahnuť návrh, by sa dali vyriešiť aj jednoduchším systémom. Uvediem príklad. Zoberme si novú platbu za ekologizáciu mm. e, nový návrh tento systém priamých platieb robí komplikovanejším. Jednoduchšie by bolo základnú platbu a e, platbu za zazelenanie e, zlúčiť. E, Dalo by sa to zakomponovať aj v rámci cross compliance čo potrebujeme nevyhnutne v rámci SPP je flexibilita v členských štátoch pri vybudovaní regionálneho modelu, aj to už spomínali viaceré členské štáty. V Rakúsku máme e, e, poľnohospodárstvo, ktoré e, je veľmi rozmanité a jednotné e, sadzby e, by e, nám neumožnili požadovanú flexibilitu, o ktorú sa snažíme k vidieckému rozvoju. Druhý pilier, tomu prikladáme veľký význam v Rakúsku, najmä pokiaľ ide o Rakúsky environmentálny program, ktorý sa u nás celoplošne uplatňuje. Rakúsko sa bude aj naďalej snažiť o trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a za týmto účelom potrebuje dobre financovanie, dobrý právny e, rámec. Okrem e, toho treba zohľadňovať aktuálne modely e, a aj tu platí pre vidiecký rozvoj, že nesmieme zhoršiť, zvýšiť byrokraciu. Čo sa týka spoločného E, poriadku. Tieto návrhy sú dobré, uberajú sa dobrým smerom. Vypršanie kvót na cukor a s tým spojené prvky nám spôsobujú starosti. Rakúsko s tým súhlasiť nemôže. Rakúsko sa zasadzuje za pokračovanie kvót a na záver následovné zjednodušenie je e, ústrednou témou vo všetkých oblastiach poľnohospodárskej politiky a Rakúsko sa samozrejme bude podieľať konštruktívnym spôsobom na diskusiách. Ďakujem pekne. V rámci času, ktorý mám, udriem do živého. Je to skutočne veľmi dobrý základ pre rokovanie. Francúzsko v tom vidí príležitosť na zlepšenie SPP z hľadiska subsidiarity, ale aj transparentnosti a zjednodušenia. Francúzsko e, podporuje navrhovaný kľúč pre rozdelenia, pretože zohľadňuje rozpočtové obmedzenia, e, pretože e, cieľom je vnútorná konvergencia vo vnútri členských štátov a toto podporujeme. A tento proces musí E, ponúknuť viac subsidiarity členským štátom, keďže jej úroveň je zatiaľ nedostačujúca. Čo sa týka ekologizácie, toto vítame, avšak spôsob sa nám zdá príliš byrokratický a v nesúlade e, so súčasťou, súčasnou realitou stavu poľnohospodárstva. Francúzsko veľmi citlivo vníma priame e, platby e, po roku 2014 na konkrétnu činnosť čo sa týka paušálnych platieb, sme veľmi radi, že komisia chce aplikovať e, účinnú regulačnú politiku a nereagovať na vývoj trhu, ale ovplyvňovať jeho fungovanie, najmä z hľadiska plánovaného vývoja a preto nám tieto návrhy e, sa zdajú veľmi vhodné, dajú sa však ešte zlepšiť, najmä v dvoch bodoch. Treba ešte popracovať na e, posilnení e, rokovacieho, e, rokovacích možností producentov. Teda treba byť schopný skoncentrovať poľnohospodárskú ponuku lepšou organizáciou farmárskych a poľnohospodárskych organizácií. Druhý, druhý bod sa týka sektoru cukru. Neakceptujeme zrušenie kvót od roku 2015, navrhujeme pokračovanie kvót až do roku 2020. Čo sa týka rozvoja vidieka, e, návrhy komisie e, sú komplexne poňaté. Francúzsko od týchto návrhov očakáva skutočný krok vpred politického charakteru tak, aby sa stav z nevýhodnených oblastí zlepšil. Čo sa týka e, zlepšeného riadenia a spravovania SPP, tak ako to povedali moji predrečníci, e, nedochádza v týchto návrhoch k skutočnému zjednodušeniu. Mám tým na mysli krížové plnenia a nesúhlasíme, aby sa za referenčný rok e, zvolil práve rok 2011. Dovolte mi ukončiť nasledným konštatovaním. Ak chceme, aby rozpočet na SPP bol dostačujúci, pre nás je to úplne nevyhnutné minimum, nič viac. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Teraz odozdávam slovo zástupcovi Estonska. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Je to skutočne prvý historický meeting, historické stretnutie a v mene estonského ministra poľnohospodárstva dovolte mi vyzvihnúť dva aspekty. Pre Estonsko je najdôležitejšou eh, diskusiou budúcej SPP sú priame platby vyrovnať priame platby a to čo najskôr. Preto Estonsko podporuje komisiu v tomto zmysle e, vyrovnať e, priame platby, avšak nesúhlasíme s rýchlosťou zavádzania tohto vyrovnávania, pretože toto rý, táto rýchlosť, táto nedostatočná rýchlosť nezach, e, negarantuje, nezabezpečuje spravodlivosť. Myslíme si, že Eh, priame platby pre Slovensko mu, eh, musí byť najmenej 90 európskeho priemeru, čo sa týka vidieckého rozvoja. Eh, a podpory vidieckého rozvoja musí ostať na súčasnej hladine, respektíve sa zvýšiť v budúcnosti a priame platby nesmú zatieniť vidiecký rozvoj tak aby sme nebrzdili potrebné štrukturálne zmeny vo vidieckom rozvoji. Ďakujem. Ďakujem e, pekne za ušetrenie času, pretože čas nás skutočne tlačí. Odoznám slovo pani Kestinger e, z Rakúska. Ďakujem pekne. Som presvedčená o tom, že potravinovú bezpečnosť Ehm, musíme dať do popredia diskusí v rámci reformy SPP. Myslím si, že všetci môžeme podporiť návrhy komisie smerom k trvalej udržateľnosti a ekologizácii Treba povedať, že by sme však nemali na novo obnovovať, objavovať kolesom, mali by sme sa pozrieť, čo dobre fungovalo, čo treba eh, ďalej rozpracovať a eh, mali by sme z, smerom od revolúcie z SPP prejsť k evolúcii. Aj tie uh, eh, percent tá v rámci G-readingu, ktoré navrhujete, Ehm, by e, u nás e, v úplnospodárov sa nestretli s ohlasom. V ostatných rokoch boli prijaté mnohé opatrenia, e, napríklad scelovanie pozemkov, ktoré by vlastne teraz museli byť zrušené, ak by sme sa, dopra- ak by sme sa mali dopracovať k tým 7 percentám. Chcem spomenúť e, tiež zvyšenú byrokraciu, ak by sa to takto zreagovalo, e, zre, zrealizovalo. Naši poľnohospodári už tak či tak musia plniť mnoho byrokratických e, požiadaviek, ale mm, to je dobrá prax v rámci cross eh, compliance. Musíme to takto komunikovať ďalej v rámci agrárnej reformy. Ide o vierohodnosť nielen voči spotrebiteľom, ale aj voči našim poľnohospodárom, ktorí každodenne pracujú vo svojich podnikoch a malo by to byť akési partnerstvo medzi poľnohospodármi a EÚ a teda pre všetkých musia byť dobré e, pravidlá, aby ich bolo možné aj dodržiavať. Je e, faktom, e, že druhý pilier, ktorý je jadrom SPP, je rozšírený a v rámci environmentálnych programov budeme musieť urobiť všetko preto, aby e, tie krajiny, e, ktoré už v minulosti v tomto smere urobili e, dôležité kroky, sme neznevýhodnili. Považujem za dôležité posilniť inovácie, konkurencie, schopnosť, podporiť tiež odvahu investovať a to v rámci druhého piliera. Dôležité je tiež, že v oblasti bezpečnosti surovín e, ešte musíme prísť novými návrhmi v roku 2015 vypršanie kvót to určite nebude, e, to ešte určite budeme musieť riešiť a ja som presvedčená o tom, že spoločne s komisiou, Radom a parlamentom sa dopracujeme k veľmi dobrej reforme. Ďakujem. Grazie Adesso Laszlo Vajda, del rappresentante del governo ungherese. Laszlo Vajda, mm, zastupca Maďarska. Biztos úr, hölgyeim és uraim! Vážený pán komisár, vážne dámy, vážení páni, Maďarsko sa domníva, že potrebujeme veľmi silnú spoločnú európsku politiku a preto musíme zachovať jej rozpočet aspoň na súčasnej úrovni návrhy e, komisie považujeme za výborný e, bod, z ktorého sa môžeme odpichnúť e, pri ďalšom vývoji. Najdôležitejšou úlohou maďarského poľnohospodárstva je konkurencieschopné poľnohospodárstvo. Dvojpilierové usporiadanie SPP je vec, s ktorou úplne súhlasíme, tak aby zabezpečilo patričný príjem poľnohospodárov. Členské štáty musia mať flexibilitu čo do využívania e, zdrojov. Ďalej, ten 10-percentný 10-percentnú e, hranicu na podporu z nevýhodnených oblastí považujeme za dobrý nápad. E, ekologizáciu neodmietame, avšak musíme e, zvážiť, e, aká je jeho administratívna náročnosť. Musíme e, preto veľmi citlivo hodnotiť dopad, ktorý bude mať ekologizácia na administratívnu záťaž. Musíme posudzovať e, miestne podmienky oveľa viac ako predtým. Posudzujeme ďalšie návrhy Európskej komisie. E, sme presvedčení, že pod je potrebné čo najväčšie, najväčšie množstvo rozpočtových zdrojov ponechať e, na úrovni členských štátov Sme presvedčení, že regionálny rozvoj nesmie byť ohrozený ani na území členských štátov, ani na území Európskej únie. Je veľmi dôležité zjednodušiť SPP nie len pre poľnohospodárov, ale aj pre tých, ktorí majú, na, u, ktorí majú za úlohu riadiť SPP. Európs- e, Maďarsko bude naďalej podporovať a spolupracovať, spolupracovať s Európskou Európskou komisiou aj v budúcnosti, aj e, bude naďalej riešiť budúci e, výzor SPP. Ďakujem. E, Holandsko, nech sa páči. Na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Budem stručný a prejdem hneď k veci. Áno, návrhy komisie sú základom pre rokovania. Podľa nášho názoru by však e, tieto návrhy mali by byť flexibilnejšie a jednoduchšie. Každopádne môžeme povedať, že sme za prerozdelenie priamých platieb, ale na základe e, rovnoprávnosti Takže e, momentálne návrhy z tohto dôvodu akceptovať nemôžeme. Napríklad by bolo možné si stanoviť maximum 4 na členský štát. Všetci kolegovia už upozornili na to, že návrhy musia byť flexibilnejšie Komisia hovorí o 30 v rámci ekologizácie, ale jednotná veličina tu asi e, sa bude dať ťažko dohodnúť. Rovnako ako grécky kolega, ja si myslím, že sa musíme podstatne lepšie prispôsobiť národnej situácii. Musíme e, mať zelenú ekologizáciu, ktorá zohľadňuje Um, inovácie. Kolegovia okrem toho um, to už spomínali a ja sa tomu teda nebudem venovať, že uh, pokiaľ ide o mladých poľnohospodárov, E, súhlasíme s irským e, názorom aj s tým, čo povedalo v tejto veci Španielsko. Musíme sa e, poučiť. A teraz dávam slovo švedskému zástupcovi Tomasovi, pani Danman. Tože... Dovolte mi v prvom rade ospravniť môjho ministra, ktorý tu nemôže byť žiaľ tu prítomný v sále, keďže už musel odísť a budem sa však snažiť ho nahradiť. E, som veľmi rada, že máme túto možnosť spoločne diskutovať o reforme SVP. Myslíme si, e, že rokovania budú konštruktívneho charakteru. Zatiaľ však e, v jeho mene môžem povedať len toľko. Bene, grazie. Rappresentante del governo sloveno. Ďakujem, odovzdám slovo e, slovinskej vlády. Ďakujem pekne. Na úvod by som sa e, rada poďakovala za zorganizovanie tohto stretnutia. Už e, moji predrečníci všetko dôležité povedali. Pre Slovensko je v súvislosti s touto reformou dôležitá eh, najmä konvergencia, eh, pokiaľ ide o eh, špecifika týkajúce sa tej ktorej krajiny, tie je potrebné zohľadniť tomto kontexte eh, mm, zdôrazňujeme v Slovensku flexibilitu. Eh, Slovinsko eh, zdieľa názor ostatných členských štátov, je potrebná flexibilita a sme za prístup, ktorý by bol pragmatický, aby sa Mm, používal vzorec, ktorý navrhuje komisia. Zdá sa nám byť dobrý. Súhlasíme tiež s Nemeckom. Konečné rozhodnutie o výške priamých platieb bude možné až vtedy, keď budeme e, poznať finančný e, rámec. To sa týka aj e, oblasti rozvoja vidieka pre Slovinsko je to veľmi dôležité. Musíme pokračovať v reštrukturalizácii, ktorú sme e, začali a pokračovať v práci, e, ktorú sme vynaložili e, do záchrany a rozvoja vidieka. Z, môžeme, stotožňujeme sa tiež s Rakúskom. Sú potrebné tie dobré modely, ktoré už platia v rámci rozvoja vidieka a treba, treba v nich pokračovať. Ďakujem. Ďakujem všetkým zástupcom vlád, ktorí e, sa vyjadrili a samozrejme aj ministrom. A teraz máme ešte niekoľko prihlášok do diskusie e, e, našich poslancov. Neviem, či sa ešte chcete vyjadriť. E, áno, veľmi rada sa vyjadrím. Budem veľmi stručná a budem hovoriť o stave v Lotisku a o stave poľnohospodárov. E, my skutočne vítame e, navrhované reformy. Dúfame, že budúce európske poľnohospodárstvo bude konkurencieschopné, avšak keď sa pozrieme na systém priamých platieb, nesmieme sa e, príliš sústrediť na historické údaje, ale prechodné obdobie by malo byť len 4 roky. Tie krajiny, ktoré dostali menej ako 50 priemerných e, priamých platieb, e, konkrétne myslím na 6 členských štátov, tie by mali priame platby dostať okamžite. Lotyskí e, poľnohospodári nerozumejú tomu, prečo musia počkať e, ďalších najmenej 13 rokov, aby dostali e, aspoň 50 e, priemeru četras reizes. Un es esmu dziļi pārliecināta, ka mums ir jāatrod risinājums, kas rada lielāku Je eh, nemysliteľné, aby niekto dostával krát eh, priamu platbu, eh, pretože tak iba brzdíme rozvoj a vyrovnaný stav európskeho plnohospodárstva proponowana reforma jest głównie kontynuacją, brak jest... Táto seria séria návrhov je skutočným pokračovaním už existujúcich e, návrhov a prijatých kompromisov. Navrhovaný rozpočet e, však e, nestačí na zvládnutie úloh, ktoré pred nami stoja. Už som to niekoľkokrát opakoval komisárovi Levandovskému veľkému. Na poľnohospodárských trhoch sa začína špekulovať. To isté pozorujeme aj na finančných trhoch. Objavujú sa najrôznejšie nástroje, ktoré majú korigovať stav na trhu, podporovať ich poľnohospodárstve je však situácia iná. Tam predchádzame problémom intervenciami a to je zlé riešenie. E, intervenčný mechanizmus musí existovať najmä na trhoch súvisiacich s mliekom, tak aby sa stabilizoval zisk vstupy a musí sa stabilizovať situácia na trhu s potravinami Politika súdržnosti sa musí zameriavať viac na vidiecké oblasti, totiž v časti dokumentu o vidieckom rozvoji musíme naplánovať e, podporu rôz, e, propagácii. E, čo sa týka ekologizácii z prvého piliera, toto musí byť spojené so zvieratami chovanými v tejto oblasti, či ide hovedzi dobytok alebo chov oviec. Len takýmto spôsobom dospejeme k efektivite financovania. Čo sa týka bezplatnej distribúcii potravín, je pre našu spoločnosť úplne nepochopiteľné. Možno, že by stačilo rozanalizovať to, čo sa stalo pred 50 rokmi, aby sme vedeli, čo zachovať a čo sa dá využiť do budúcnosti. Vážený pán komisár, kolegovia, máme tu na stole návrhy, ktoré sú založené na veľmi dobrých princípoch a ktoré majú dobré ciele. Avšak, aby tieto návrhy boli prínosné, musíme si vedieť od, zodpovedať niekoľko dôležitých otázok. Teda e, musíme byť schopní byť konkurencieschopnejší, musíme sa zamyslieť nad tým, e, čo sa stane s tými sektormi poľnohospodárstva, ktoré nebudú schopné e, prežite bez dotácií, napríklad dotácií na mliekoch. Zoberme, zoberme si obdobie e, e, ochorení, ktoré e, postihlo dobytok a vieme, čo to spôsobilo, čo to zapríčinilo. Tieto návrhy by mali umožniť farmárom nemať zisk len z tej zostatkovej hodnoty v potravinovom reťazci, mali by zabezpečiť farmárom a poľnohospodárom dôstojný, dostatočný e, príjem. SPP a jeho reforma skutočne sa musí venovať práve týmto aspektom. Ďakujem, pán minister Alves. Ďakujem za vašu stručnosť, tak aby e, mohol odpovedať pán komisár a taktiež pán Savický. Ďakujem veľmi pekne za štedro času. E, pravda je, že je to najdôležitejšia vec e, v tejto reforme sa ešte nespomenula, a to je e, rozpočet. Čo sa stane s tým rozpočtom, ktorý asi nebude dostatočne usobrý o tom, že viac ako 1% HDP by bolo úžasné, ale s týmto sme nemohli naplňať terajšiu spoločnú poľnohospodárskú politiku ani žiadne prerozdelenie medzi 27 členskými štátmi. Je tu viac tém, ktoré treba opakovať, ktoré sa tu vôbec e, neobjavili a nehovorili sme o e, kvótach na cukor a po reforme 2007 a e, po vynimočnom úsilí štátov ako Španielsko a Portugalsko sa zdá, že to prerozdelenie kvót nastalo v divokej situácii. A myslím si, že táto téma sa mala Eh, otvoriť eh, oveľa skôr. Žiadny člen rady nepovedal nič k tomu a v úlohe komisie sa trvá na e, tejto liberalizácii. Môžeme rodiť o viacerých veci, ale najdôležitejšie je, že sa mi zdá, že v tejto SPP sme nezabezpečili e, generačnú obnovu a tiež dodávku potravín za rozumné ceny v lehote 10 rokov a preto treba o tom veľmi rozmýšľať a treba e, veľakrát prebrať túto SPP a aj reformu v nasledujúcich mesiacoch. E Teraz... E... bardzo, panie dve Ďakujem, pán predseda. Mám dve krátke pripomienky. 3 ornej pôdy dnes sa používa na výrobu biopaliv to sa používa na energetické plodiny. Mnohí odborníci si myslia, že to zvyšuje ceny a mm, potom sa e, pýtam, že čo sa udeje s týmito e, cenami, ak k týmto e, e, 2% pridáme 7% z zozelenenia a z vyčlených prostriedkov a z, z opúšťania pôdy. A ďalšia otázka sa týka rozvoja vidieka. Je ťažko vyhodnotiť tieto návrhy, keď nevieme, koľko peňazí sa um, bude miniať na druhý pilier, ako sa to prerozdeli medzi rôznymi členskými štátmi, ale musím povedať, že vyrovnovanie uh, rozdielov uh, v e, rozvoji medzi členskými štátmi uh, musí ostať jednou z priorít SPP. Preto sa domnievam, že musíme zachovať terajšie pravidlá prideľovania z druhého piliera na základe modifikovanej metodiky z Berlína z roku 2005. A ešte jedna vec. Tento návrh znemožňuje um, pokračovať v modeli SAPS, eh, ktorý eh, pokračuje v myšlienke zjednodušenia celej práce. SAPS je e, lepší systém e, pre jednotné platby. V systéme SAPS je platba spojená s činnosťou na konkrétnej oblasti a netýka sa historických hodnot. Ďakujem, pán Galinovský. Teraz na jednu minútu ďalší. Ďakujem, e- ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že môžem hovoriť a možno, že budem trošku bojovnejšia a nebudem taká schovievavá, ako to urobil môj predrečník e, z mojej domoviny. Vôbec s ním nesúhlasím. E, on hovoril o konkurencie schopnosti v súvislosti s maďarským poľnohospodárstvom, respektíve hovoril o konkurencie schopnosti postkomunistických krajín Avšak e, polskí zástupcovia, respektíve lotyskí zástupcovia oveľa lepšie vedeli presadzovať záujmy svojich poľnohospodárov, pretože hovorili o diskriminácii východoeurópskych členských štátov a to ma veľmi pobúrilo. Už to bolo vôbec pobúrujúce, že e, sme vlastne boli podvedení už pri samotnom vstupe do Európskej únie. Už v tom zmysle, že do roku 2013 nebudeme dostávať také dotácie ako staré členské štáty. A e, napriek tomu, že sme si museli úplne otvoriť naše poľnohospodárstvo, naše všetky trhy, prílevu všetkých tých e, poľnohospodárských produktov. Avšak nikto si ani v tom najhoršom sne nepredstavil, že to nebude Končili v roku 2013, stalo sa vlastne to najhoršie, že ani reforma SPP to nerieši a aj po roku 2013 budeme v znevýhodnenej eh, polohe je to skutočne poborujúce, že môj kolega z Maďarska hovorí o zachovaní konkurencieschopnosti maďarského polnohospodárstva, pretože je to proti Maďarom a maďarského polnohospodárstvu. Skutočne je to veľmi e, nepekné hovoriť o výdobytkoch našho vstupu do Európskej únie, e, keď si zoberieme aký neblahý dopad to bude mať, ak nedôjde k zásadnej reforme SPP, ak nedôjde k vážnej zmene. Musíme vystúpiť z tejto organizácie a myslím si, že ani nedvojde čas na to, aby e, pán komisár odpovedal na otázky, pretože ja napríklad musím ísť na lietadlo, mali sme tu rokovať do pol 7, už je 3 na 7, teda žiaľ nebudem môcť vypočuť si vaše odpovede. Dúfam e, však, že si vašu odpoveď vypočujú aspoň európsky plnospodári, nemyslím si však, že s ňou budú spokojní. Ďakujem. No. <clears throat> Parte delle risposte arriveranno adesso e quindi volentieri do la parola. Eh, určite dostanete aspoň čas odpovede. Eh, teraz odovzdávam slovo týmto komisárovi Čolosovi. Som veľmi rád, že bol dnes medzi nami že si vypočul rozprávu zástupcov Európskeho parlamentu a zástupcov národných vlád. Ďakujem, ďakujem, Paolo. Viete, pani Morvaj, keď e, sme členom veľkej rodiny a máme na stole tortu, ktorú si musíme rozdeliť, Zamýšľame sa nad tým, ako vlastne sme tú tortu mali rozdeliť. Nemali sme z nej dostať viac, avšak e, sme členmi jednej rodiny a žijeme pod jednou strechou. E, sme okolo jedného stola, kde celá torta bude rozdelená. Teda zamyslite sa, pani Normaj, kde je lepšie byť? Okolo stola, kde sa rozdeľuje torta, alebo niekde e, pod holým nebom, kde môže pršať? Vždy je lepšie sedieť okolo stola, kde sa rozdeľuje torta, bez ohľadu na to, či dostanete veľší alebo menší kus torty. Avšak e, môžem častočne chápať e, sklamanie, rozčarovanie. Nezabúdajte, že sme početná rodina a máme obmedzené rozpočtové prostriedky. Poďme teda veľmi rýchlo k všeobecným konštatovaniam, čo by mohlo byť zároveň aj záverom z dnešnej rozpravy, z dnešnej diskusie. Zatiaľ e, ani rada, ani zástupcovia parlamentu nespochybnili nástroje, ktoré komisia navrhuje, spochybňovali možno isté tý, istú obsahovú časť návrhov. Návrh priamých platieb ako taký e, platby ako podporný mechanizmus e, spochybnený nebol. Ekologizácia nebola spochybnená. Rozpočet prvého, druhého piliera, toto všetko nebolo jednoznačne odmietnuté, skôr naopak zaznievali tu hlasy na zlepšenie týchto systémov, teda čelíme e, situácii, keď diskusia len e, prebieha, začína e, naberať na rýchlosti. Ideme však veľmi konzistentným smerom, ideme v tom smere, aký si komisia želá. Čo sa týka priamých platieb, hovorili sme tu o rozdeľovacích kritériách priamých platieb. Aj tu v tomto zmysle vidím, že, e, na, že názory sa, lieč, e, e, sa líšia. Padol to návrh zohľadniť e, špecifiká členských e, štátov. A na druhej strane zaznievali tu hlasy tých, ktorí žiadali viac spravodlivosti, teda viac konvergencie. Teda aj tu vidíme že sa názory líšia, pretože na jednej strane potrebujeme na jednotnom trhu mať istú spravodlivosť, e, zároveň však zohľadniť špecifika e, plnospodárstva v istých regiónoch. Návrh, ktorý predložila komisia, zohľadňuje práve oba smery, obe vnímania situácie, pretože na jednej strane navrhujeme niečo, čo je merateľné na celom území Európskej únie a to je poľnohospodárska plocha, ktorá produkuje potraviny, potr- pro- produkuje hodnoty, avšak zároveň návrh komisie zohľadňuje aj potrebu špecifického prístupu k regiónom e, so špecifickými potrebami, teda Taliansko, Rakúsko, Španielsko, Írsko, teda ktorýkoľvek členský štát bude mať právomoc e, zvoliť si jeden región, e, zvoliť si e, svoje územie za jeden jediný región, respektíve rozčleniť e, svoje územie na niekoľko pod území z hľadiska špecifických požiadaviek. Už vidím taliansku tlač, ako skonštatuje, že sever a juh Talianska nemôžu byť e, v jednej e, zóne. Ale to bude možné, stačí správne prečítať e, návrh komisie. Návrh komisie to umožňuje, chceme však koherentnosť a transparentnosť. Tak ako to tu odznelo, existuje v Európskom systéme poľnohospodárstva e, usporiadania vo forme lazaní, teda vo forme úrovní. Máme malé poľnohospodárske podniky, máme veľké poľnohospodárske podniky, máme tu nížne poľnohospodárstvo, máme tu vysokohorské poľnohospodárstvo a my musíme zohľadniť požiadavky všetkých e, týchto špecifických požiadaviek poľnohospodárstva je veľmi dôležité preto, aby všetky nástroje boli jasné a transparentné. A pre mňa táto transparentnosť a jednoducho znamená to, že presne vieme, kde idú peniaze, kedy a vieme zdôvodniť, prečo e, jednému platíme viac ako druhému. E, prečo je tu tá požiadavka spravodlivejších platieb medzi členských štátov? Častokrát počujeme hlasy, že neexistuje politická vôľa na vyrovnávanie platieb rozhodnutie musí padnúť spoločne medzi 27 e, členskými štátmi. Toto nie je len otázka politickej vole, ale aj rozpočtových prostriedkov, ktoré by mali byť na tento účel k dispozícii. Môžu existovať na ďalej členské štáty, ktoré dostanú trikrát menej ako druhé. Avšak nepozerajte len na priame platby poľnohospodárom, ale pozrime sa, aký rozmer má SPP v národnom hospodárstve toho, ktorého členského štátu, aký, e, akú váhu má poľnohospodárstvo v národnom hospodárstve konkrétneho členského štátu je nutné sa venovať rozpočtovým otázkam e, v tom istom čase, ako sa venujeme samotnej reforme SPP ale k tomuto potrebujeme politické rozhodnutie najdôležitejšie je, aby sme sa politicky zmobilizovali a to takým spôsobom, aby padlo konečné rozhodnutie pred koncom roka 2013, aby sme mohli zložiť účty pred našimi voličmi poľnohospodármi. A je to skutočne len prvý bod, o ktorom budeme hovoriť. E, keď totiž budeme otáľať s konečným rozhodnutím a bude sa písať rok 2014, 2015, Eh, nebudeme mať dostatočný právny rámec a určite sa nedopracujeme s takýmto veľkým sklzom k dobrým výsledkom. Čo sa týka ekologizujúcej zložky, hovorilo sa o zjednodušení a o spravodlivých podmienkach pre poľnohospodárov. Tu eh, Ekologizácia ide ruka v roke s flexibilizáciou poľnohospodárstva. Žiadame to, aby e, poľnohospodári boli aktívni na spoločnom trhu a aby dosahali dobré výsledky na území celej území, na celom území Európskej únie. A preto opatrenia v rámci prvého piliera nevylúčujú opatrenia v e, pilieri druhom. Z tohto dôvodu e, všetko úsilie E, ktoré vynaložia poľnohospodári v rámci druhého piliera a ktoré sa týkajú životného prostredia, budú zohľadnené aj v pilieri prvom. Totiž v prvom pilieri je poľnohospodár e, platený za vyčlenenie istej e, plochy, ktorá bude ponechaná úhorom a rovnak Tých 7 bude považované za ekologizujúcu zložku. Teda e, nikdy sme v našom návrhu nepovedali, že poľnohospodárskú pôdu treba nechať úhorom. Nie, treba nechať, e, treba vyčleniť z obhospodarovanej, z obrábanej pôdy akúkoľvek plochu, ktorú má k dispozícii farmár, poľnohospodár aby nedošlo k mrhaniu e, poľnohospodárským fondom. S týmito 7 e, percentami e, sa snažíme využiť 7 e, plochy, ktorá v súčasnosti vôbec nie je využívaná na ekonomickú činnosť, na hospodárskú činnosť. Čo sa týka rozpočtu a harmonogramu, v v tomto kontexte si myslím, že komisia sa zhostila e, e, svojich právomocí a robí to, čo je potrebné. Ja dúfam, že Rada a parlament e, si osvojí to, čo navrhuje komisia. Avšak legislatívny návrh, ktorý učinila komisia, zohľadnila to, čo komisia neustále hlásala ohľadom rozpočtu. Teraz je čas na rade a na parlamente. Treba však nájsť také riešenie, aby sme nevystavili nebezpečenstvu nemožnosti využívania e, poľnohospodárskych podporných nástrojov z hľadiska e, pre polnohospodárov. Preto nabádam radu a parlament, aby rozhodol čo najskôr o rozpočte SPP, v tesnom závese e, za rokovaním o reforme SPP. Čo sa týka e, trhov, e, spomínali ste, že nie je dostatok nástrojov, ktoré by posilňovali nástroj. A práve z tohto dôvodu prišlo niekoľko niekoľko návrhov. E, našimi návrhmi chceme zosúľadiť potrebu reaktivity a e, na jednej strane chcete od nás viac reaktivity a na druhej strane od nás žiadate, aby sa znížili e, naše iniciatívy a naše právomoci teda e, vidíte, že za súčasného stavu potrebujeme mesiace a mesiace na rozhodnutie, ktoré je absolútne jednoznačné a evidentné. Čo sa týka kvót v jednotlivých poľnohospodárských sektoroch, budeme hovoriť, príde totiž správa do rady a do parlamente o reforme e, v oblasti ovocinárstva a zeleninárstva bude predložená správa o vinohradníctve, teda budeme možnosť mať hovoriť o víne, budeme hovoriť aj o mlieku na základe správy, ktorá čo skoro bude predložená v parlamente a rade. E, všetky e, tieto návrhy ešte budú obohatené o návrh reštrukturalizácie olivových hájov. Sú to otázky, ku ktorým treba špecifickým spôsobom eh, pristúpiť, čo sa týka vidieckého rozvoja. Tu si myslím, že eh, sme prejavili najväčšie množstvo flexibility, aký sme mohli ponúknuť členským štátom a ich regiónom, tak, aby využili miestne špecifika na riešenie E, záujmov celého spoločenstva. Avšak my sa musíme zamýšľať nad tým, ako využívame peniaze na poľnohospodárstvo. Hovoríte o subsidiarite a o flexibilite, ale nezabúdajte, že SPP je spoločná politika, teda e, my skutočne musíme neustále pred radou a parlamentom zdôvodňovať efektivitu vynaložených prostriedkov a dokazovať efektivitu vynaložených prostriedkov. Teda musíme sa zamyslieť nad tým, do akej miery budeme pokračovať v e, zjednodušovaní systému. Dovolte mi zakončiť e, to nasledovným konštatovaním. Všetci sme si vedomí, že potrebujeme kompromis. Potrebujeme taký kompromis, ktorý bude politickým kompromisom, avšak ktorý e, sa nespreneverí našim cieľom a ktorý neohrozí našu dôveryhodnosť. Teda bude to kompromis, ktorý dokáže e, zjednodušiť a sflexibilniť spoločnú poľnohospodárskú politiku a ktorý bude schopný zabezpečiť realizáciu cieľov. Tieto e, body som chcel e, vám predniesť. Som spokojný s celkovým priebehom diskusie napriek nie nerovnakým názorom, ktoré tu niekedy e, zaznievali. Ďakujem. Myslím, že všetci máme e, zodpovednosť a je teda prirodzené, že sa budeme zaoberať e, tým, aby reforma SPP poskytla našim kompetentným pracovníkom tie správne odpovede. Myslím, že sme sa právom pokúšali vymeniť si e, názory v rámci diskusie. Neviem, pán Savický, vy ste ešte chceli niečo povedať, nech sa páči. Pán predseda, prepáčte, že sa k tomu ešte vraciam, no chcem odpovedať pánovi Agňu. Ak dovolíte, on sa pýtal o Cypre. Dajte si prosím sluchadla, aby ste počuli. Chcel som vás ubezpečiť, pán Agneu, a povedať, že Cyprus bude schopný a ochotný e, sa zastiť e, výzvy svojho predsedníctva a myslím, že bude mať úspešný úspešné snaženie. Musíte sa pozrieť e, pozorne, keď príjete do Cypru, pán Agnew videl dva traktory, no možno tam nie je veľa traktorov v primorských oblastiach, ale verte, že keď by ste išli do poľnohospodárskej oblasti, by to stalo za to. Grazie. E adesso Marek, a te la parola conclusiva. Ďakujem a teraz Marek Savický, ktorý bude mať posledné slovo. Už meškáme viac ako pol hodinu, no myslím, že to bola veľmi užitočná skúsenosť a naše rôzne inštitúcie všetky sú odhodlané eh, robiť, čo môžu a čo je najlepšie pre SPP. Marek? Chcę wszystkim Wam podziękować za ciepło. Ďakujem pekne. Chcem vám všetkým sa poďakovať za vašu trpezlivosť. To je v poľnohospodárstve potrebné a ďakujeme za vašu účasť v tejto rozprave, hlavne mojim kolegom ministrom a tým, ktorí tu nie sú prítomní. Myslím, že oni e, majú dôležité povinnosti doma a myslím, že to bola jediná príčina ich neprítomnosti. Chcel by som veľmi silne zdôrazniť, že v tejto rozprave nebol jediný hlas, ktorý by nepovedal, že reforma SPP je potrebná. Toto e, vyplýva z viac ako 15-ročnej skúsenosti a víziev, ktoré máme pred sebou. A to, všetko, to je všetko, čo máme spoločné, pretože doteraz sme mali mnoho rôznorodých názorov. Niektorí sa domnievajú, že potrebujeme hlbokú reformu SPP a že potrebujeme zmeniť skoro všetko. A niektorí povedali, že potrebujeme hlbokú reformu a nemeniť nič. Tiež by som chcel zvorazniť, že veľmi dôležitý prvok tejto rozpravy je rozpočet a peniaze. Chcel by som však toto veľmi silne zdôrazniť, že neexistuje rozpočet ani peniaze, ktoré by boli dostatočné pre európske poľnohospodárstvo a akékoľvek peniaze, ktoré máme k dispozícii, e, dokážeme lepšie a rozumnejšie vyčerpať. Tiež by som chcel zdôrazniť, že očakávam reformu ktorá by veci zjednodušila a ktorá by SPP urobila spravodlivejšiu politiku, viac zameranú na rozvoj. Nemôžem hovoriť v mene môjho štátu, ale rád by som využil túto príležitosť a hovoril v mene predsedníctva a chcel by som zdôrazniť, že Lisabonská zmluva je povinnosť, e, ktorú máme všetci. Odkedy máme SPP a zavezujeme rolníkov poskytovať služby vo verejnom záujme, tak e, musíme s nimi zaobchádzať e, rovno právne. Zozelenie neznamená, vymáhanie a udelovanie nových povinností a e, to platí pre všetkých e, rolníkov bez ohľadu na to, z ktorého sú štátu. A to je zahrnuté v prvom pilieri a mm, pridelili sme 30 národnej kapitoly pre tieto účely, takže máme 30 v Lotisku. Ale v Lotisku farmári e, na to budú mať len pár eur, v Polsku trošku viac a v Malte farmári na to budú mať viac ako 200 eur tak prosím, dávajte pozor na to, čo sa hovorí v Lisabonskej zmluve, pretože tam sa hovorí, že nie je žiadna diskriminácia na základe žiadnych dôvodov. Ak nebudeme riešiť tento problém, tak by sme nemali byť ako politici prekvapení, že po tejto reforme budeme mať veľa stiažností podaných na súdnom dvore. Na základe tvrdenia, že nastala diskriminácia v istých členských štátoch. Takže to musíme brať do úvahy pri tejto debate. Tutti, ďakujem. Ďakujem všetkým, ďakujem aj rečníkom a spravodajcom, ktorí si robili poznámky. Veľa šťastia všetkým. A teraz prišiel čas, aby sme odišli a začali pracovať na našich spoločných cieľoch. Myslím, že sme mali veľmi dobré povedie transparentnosti a demokracie a možnosť eh, pohnúť sa správnym smerom. Týmto pádom končíme stretnutie.